So good morning, colleagues. Um, we... Dobré ráno, kolegovia, kolegyne. Začneme dnes do poludnia s veľmi dôležitou témou. Dali to na program koordinátory za LIBE, pokiaľ ide o uznesenie, ktoré bolo prijaté v júli minulého roku, kde sa žiadalo, aby komisia zabezpečila usmerenia pre členské štáty a to by zabránili kriminalizáciu humanitárnej pomoci. To znamená, to E, smernica, ktorá sa týka presne toho. To máme detálne štúdie k tejto téme a tešíme sa, že teda e, to máme tu. Takže je to niečo, o čo sa môžeme oprieť v rámci našich diskusí, práve pokiaľ ide o túto smernicu. A problém, ktorý máme, je ten, že komisia zatiaľ nezamýšľa pripraviť takéto usmernenia Avšak pokiaľ ide o podujatie, ktoré bolo 18. zorganizované zo strany nášho výboru spolu s mimovládnymi organizáciami, niektorí z vás tam boli takisto, e, boli to, boli to mimovládne organizácie, ktoré sú aktívne v oblasti Stredomoria. Tam sme boli konfrontovaní so situáciou, že niektoré členské štáty. To znamená, nielen, že tu boli teda obvinenia vznesené voči individuálnym osobám, ktoré zachraňovali ľudí, takisto sa zhábala loď, ale je úplne zrejme, že tieto incidenty sa využívajú na spolitizovanie situácie alebo taký odstrašujúci príklad alebo metóda. A myslím si, že tí z vás, ktorí tam boli, na tomto zasadnutí pochopili všetky tie dopady a tu vlastne my sa venujeme tejto smernici. Ako viete, na konci zasadnutia, už som to povedal, je veľmi dôležité, aby sme išli ešte ďalej v rámci toho, čo môžeme urobiť my ako výbor v tejto otázke. Takže minulý týždeň sme hovorili o operácii Sofia. To znamená, že v podstate už nebudú poskytované takéto záchranné nástroje a je tu teda úplne dôležitá otázka, že kto vlastne bude vykonávať tieto záchranné akcie na mori namiesto tých, ktoré e, robili sme v rámci operácie Sofia. To znamená, toto sú všetko veľmi dôležité veci. Vidíme, že sa to deje a my sme chceli urobiť všetko preto, aby sme neukončili ten mandát bez toho, aby sme sa pozerali práve na túto otázku Takže v rámci tejto výmeny názorov dnes sme pozvali predstaviteľov mimovládnych organizácií, ktorí zabezpečujú pomoc na vonkajších hraniciach EÚ utečencom a je to v podstate, budeme tu mať také svedectvo Mileny Zajovič, ktorá je predsednička e, mimovládnej organizácie Are You Serious AYS, ktorá zabezpečuje pomoc utečencom a žiadateľom o azyl v Chorvátsku súčasnosti. Myslím si teda, že môžeme si na úvod vypočuť vstupy aj zo strany agentúry pre ochranu hraníc a takisto aj pokiaľ ide o komisiu, práve pokiaľ ide o otázky ohľadne tej spomenanej smernice a kde sa teda nachádzame a prečo komisia doposiaľ odmieta pripraviť takéto usmerenia v tomto kontexte pre členské štáty, takže vypočujeme si veci k týmto záležitostiam. Myslím si, že najprv môžeme dať slovo eh, predstaviteľovi komisie, aby sme vedeli viac, že kde sa momentálne nachádzame ohľadne tej smernice a slovo dostane Michael Schott. Nech sa páči. Prečo to teda nerobíte? Ďakujem pekne. Claude, vážení poslanci, poslankyne, kolegovia, kolegyne. Výsledky nášho spoločného európskeho prístupu v oblasti migrácie sú jasné. Európska únia ponúka podporu miliónom ľudí tým, že zachraňuje veľké množstvo životov na mori. Sú to tisícky životov a zlepšujeme v podstate eh, podmienky pre život týmto ľuďom. Takisto treba takýmto spôsobom bojovať proti nelegálnej migrácii. To je našim úsilím. Chceme roz, rozbúrať tie siete pašerákov. V tomto musíme pokračovať aj ďalej, pretože tá situácia je naďalej krehká a pašeráci sa stále snažia hľadať nové príležitosti, pašovať ľudí. Nakoľko pašovanie ľudí je nízko riziková aktivita a prináša veľké zisky, je to kriminálna aktivita, láka oportunistických kriminálnikov a veľké skupiny. V roku 2019 Európska, Európske centrum na Europole boji proti pašovaniu ľudí sa sústredilo na 100 konkrétnych prípadov pašovania ľudí a spomínam to preto, že toto je celkový kontext, v rámci ktorého dnešná diskusia prebieha, ale chcel by som takisto zdôrazniť skutočnosť, že kriminalizácia e, pomoci a humanitárnej pomoci, k tomu by sme sa mali vyhnúť. Toto je jasné stanovisko komisie. Európska legislatíva v oblasti zjednodušovania, e, zjednodušovania e, prístupu utečencov aby to bolo legálne. Tu nechceme kriminalizovať utečencov, takýmto spôsobom to vôbec nie je cieľ tejto legislatívy. Jasným cieľom legislatívy je, aby členské štáty mali konkrétne nástroje v ruke, aby takýmto spôsobom neuplatňovali konkrétne sankcie voči tým, ktorí pomáhajú. Ale komisia takisto berie na vedomie, že sú tu určité obavy a problémy a takisto aj to, akým spôsobom Európsky parlament sleduje túto záležitosť. Komisia berie na vedomie spôsob vnímania toho rizika, ktoré je spojené s poskytovaním humanitárnej pomoci. A v tomto zmysle sme vykonali evaluáciu toho balíčka ešte v roku 2017 a tie informácie, ktoré sme zozbierali v rámci tejto evaluácie hodnotenia, to umožnilo komisii, aby sme vytvorili eh, konkrétne, jasné postupy, pokiaľ ide o eh, riešenie týchto prípadov v prípade tých, ktorí porušujú pravidla pri pašovaní ľudí cez hranice členských štátov. E, mali sme tu nedostatočné informácie, ktoré sme mali doposiaľ k dispozícii a poukazuje to na to, že potrebujeme legislatívnu zmenu a nové predpisy. Avšak, berúc do úvahy tie obavy, ktoré sa týkajú práve tohto vnímaného rizika kriminalizácie, a takisto aj pokiaľ ide dôležitosť celej tejto témy a pokiaľ ide o vývin situácie, komisia sa zaviazala, že bude spolupracovať s občianskou spoločnosťou a relevantnými zúčastnenými stranami na to, aby sme zbierali viac údajov, aby sme podporovali dialog, pokiaľ ide o implementáciu existujúcich pravidiel. A z tohto dôvodu sme v kontakte s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a takisto agentúrou pre základné práva v maji roku 2018 sme mali zasadnutie v Bruseli s zúčastnenými stranami a s agentúrami a takisto sme sa snažili nadviazať na diskusie s Eurojustom a s národnými e, s, pre, s prokuratúrami jednotlivých členských štátov minulého roku. Našim zámerom je posilniť tieto kontakty aj naďalej. Máme nové Máme e, naplánované ďalšie zasadnutie ešte aj túto jar, aby sme konkrétne hovorili o jednotlivých dopadoch, pokiaľ ide o aktérov za občianskú spoločnosť v Európe, aj v kontexte špecifických projektov k tejto téme. Je to projekt Resoma medzi Európskou rozvinutou sieťou, pokiaľ ide o výskum migrácie. Práve v oblasti migrácie je to financované zo strany komisie v rámci Horizontu 2020 a našim hlavným cieľom je, aby sme vytvorili a podporovali stály dialog a výmenu s účastnenými stranami ohľadne situácie v teréne, tak ako sa vyvíja. A vo všeobecnosti by som skutočne rád povedal a zdôraznil to, že komisia sa zaviazala podporovať silné, nezávislé, pluralistické e, fázy e, spoločnosti, na to, v rámci, aby sme v rámci tých právomocí, ktoré máme, aby komisia aj naďalej mohla zabezpečovať dodržiavanie e, ľudských práv a základných práv, berúc do úvahy platné záväzky, aby sme zabezpečili úlohu mimovládnych organizácií, ktoré aj naďalej podporujú e, svoje aktivity a tieto majú byť v súlade s našimi predpismi. Chcel by som povedať, že komisia sleduje tieto situácie, Berieme na vedomie všetky jednotlivé, všetky jednotlivé informácie, ktoré dostávame a postupujeme napríklad voči Maďarsku. E, máme tam postup pre porušovanie platných predpisov, pokiaľ ide o obmedzovanie práv azylantov, aby požiadali o azyl v tejto krajine. Takže teším sa na výmenu názorov s vami. Ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne. pokiaľ ide o komisiu. Prečítali ste si toto už, tú našu štúdiu? Mali ste čas na to? Mal niekto čas si prečítať túto štúdiu, či ešte nie? Pretože ja by som chcel spomenúť túto vec. Hovoríte e, o tých dôkazoch, ktoré má komisia k dispozícii doposiaľ. Hovoríte tu o váhe tých dokumentov alebo dôkazov, pokiaľ ide o kriminalizáciu kriminalizáciu týchto aktérov. Tie problémy, ktoré tu máme a ktoré sa tu objavili v rámci našich diskusí, tam išlo o to, išlo tu ten odstrašujúci efekt, ktorý to malo a tento vlastne bol vytvorený zo strany jednotlivých e, obvinení, možno to nebolo systematické, Takže táto štúdia vlastne vychádza práve z tohoto, poukazuje na ten široký odstrašujúci efekt, ktorý sa vytvoril, ak napríklad jedna mimovládna organizácia, ktorá funguje v oblasti Stredozemného mora, alebo napríklad e, ostatné mimovládne organizácie, ktoré boli odstrašené od svojich aktivít a tak, takým spôsobom sa to v podstate nabaluje a je to taký hĺbkový problém a preto vlastne tá smernica by mala byť doplnená o tie usmerenia, preto ich žiadame. To je moja otázka, ale možno iní sa budú pýtať ďalšie. Komisia skutočne hovorí, že sú tu iba tieto dôkazy, ktoré tu máte. Nebudete teraz hovoriť o jednotlivých prípadoch obvinení, ktoré potom komisia bude predkladať ako, ako dôkazy a odôvodnite vlastne tú situáciu, ale myslím si, že tu musí byť ešte širší kontext ohľadne toho celkového efektu odstrašovania, ktorý tu máme. Videli sme to aj v iných oblastiach, na iných vypočutiach v kontexte mimovládnych organizácií. Myslím, že všetci sme sa s tým už stretli. Možno potom ešte vyzvem ďalších kolegov, ktorí by mohli na to zareagovať. Kto je teda ďalší, kto by sa chcel prihlásiť? Birgit, nech sa páči. Či chcete vy sa najprv vyjadriť? Asi si najprv musíme vypočuť všetkých panelistov, predtým, než budeme mať možnosť spýtať sa otázky, tak ako budeme postupovať? Okay, but that might dilute um, what we're asking, the, why the Commission aren't doing the gallery. Okay, fine, now you want to do it the boring way. Dobre, takže nech sa páči. Ja som sa nechcel nič pýtať Frontexu, ale je to v poriadku. Takže teraz dostane slovo Anna Kristýna George Nechcel som spôsobiť žiadny, žiaden chaos, ale podarilo sa mi to. A a chcete teda ponúknuť vašu perspektívu, istotne viete, akým smerom sa to uberá. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážení poslanci, poslankyne, dobré ráno vám prajem. Chcela by som sa poďakovať za to, že ste prizvali Frontex na túto diskusiu. Frontex v rámci pola pôsobnosti svojho mandátu pomáha národným orgánom na to, aby implementovalo túto smernicu viacerými spôsobmi na jednej strane úradníci Frontexu sú vlastne prvými, ktorí pomáhajú obetiam pašovania medzi rokom 2015 až rokom 2019. Frontex pomohol pri záchrane životov, zachránili sme viac ako 300 tisíc ľudí a minulý rok iba bolo to 37 tisíc migrantov, ktorí boli zachránení v rámci zaangažovania Frontexu. Na druhej strane, spolu s národnými partnermi a aktérmi Európskej únie, ako napríklad Europol, Eurojust a operácia Sofia, Agentúra zohráva aktívnu úlohu v rámci boja proti pašovaniu ľudí. Aktívne cieľ, zacielujeme naše aktivity na kriminálnikov, ktorí využívajú túto situáciu ľudí. Chcela by som zdôrazniť, že tu nie je žiadny protiklad medzi zdôrazňovaním toho, že chceme pomáhať obetiam a zároveň chceme bojovať proti tým, ktorí páchajú tieto trestné činy. Úlohou našej agentúry je konkrétne ukotvená v rámci nariadenia ohľadne ochrany vonkajších hraníc a takýmto spôsobom je vlastne ukotvená naša práca. Naše záchranné aktivity sú kľúčovou súčasťou operačných plánov, ktoré súvisia s operáciami na mori. Sú tam jasné postupy. Všetky záchranné operácie, kde je zaangažovaný Frontex, sú pod kontrolou eh, hostiaceho, hostujúceho členského štátu Frontex podporuje identifikáciu, registráciu a screening nelegálnych migrantov a spolupráci s národnými eh, orgánmi, ktoré kontrolujú hranice. Naša agentúra potom týchto migrantov posiela ďalej jednotlivým orgánom, aby sa im pomohlo. Tí, ktorí chcú požiadať o azyl, vlastne sa obratia na azylové úrady. Potenciálne obete pašovania idú zase na políciu a polícia ich môže ďalej posunúť na úroveň národných organizácií a mimovládnych organizácií, aby tieto im pomohli. Pokiaľ ide o neplnoletých bez doprovodu, títo idú, týchto posielame do patričných úradov a tí, ktorí sú chorí, tým je zabezpečená zdravotná kontrola. Medzinárodné organizácie ako napríklad UNHCR a IOM sú zaangažované vo viacerých týchto aktivitách, rovnako ako aj ďalšie mimovládne organizácie, vrátane Červeného kríža a organizácie Save the Children. Avšak nie je to iba prostredníctvom týchto záchranných organizácií, ako sa Frontex angažuje v aktivitách v snahe pomôcť týmto ľuďom, ktorí sa dostanú cez vonkajšie hranice do Európskej únie. Od roku 2011 Frontex zabezpečuje pozdvižovanie kapacít v tretich krajinách a pohraničných krajinách v rámci boja proti pašovaniu ľudských bytostí a zvyšujeme ochranu práve práv detí v týchto oblastiach. Vyčlenili sme celý projekt na to, aby sme pomáhali eh, pohraničným zamestnancom, aby sme ich informovali o tom, ako majú postupovať v týchto otázkach. Tieto záchranné aktivity vnímame ako kľúčovú, kľúčovú súčasť e, ochrany vonkajších hraníc. Je to implementované na úrovni Frontexu a národných orgánov členských štátov. Kooperácia Frontexu s národnými orgánmi sa deje v rámci pola pôsobnosti všeobecných princípov unijného práva to sa týka subsidiarity a právnej spolupráce. Máme aktívnu e, spoluprácu s mimovládnymi organizáciami na úrovni toho konzultatívneho fóra a ako nová agentúra Frontex nie je súčasťou politických diskusí ohľadne revízie smernice a implementácia tejto smernice samozrejme je v rukách jednotlivých členských štátov a je to vlastne nezávislá justícia jednotlivých členských štátov, ktorá musí rozhodnúť, či sa implementovali jednotlivé prvky tejto smernice v členských štátoch. Avšak chcela by som na záver zdôrazniť skutočnosť, že my všetci, Frontex, členské štáty, ako aj humanitárne organizácie a mimovládne organizácie majú spoločný cieľ pri zabezpečovaní pomoci obetiam, keď sa dostanú do Európskej únie a takisto redukujeme množstvo týchto obetí v najbližšom čase a budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my. A teraz dostane slovo Milena za organizáciu Irish Series. Nech sa páči, vítajte medzi nami. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Volám sa Milana Zajovič a ja som predsedničkou organizácie IU Series. Je to mimovládna organizácia v Chorvátsku, ktorá zabezpečuje humanitárnu pomoc. Implementujeme programy a monitorujeme aj prípady porušovania ľudských práv my eh, poukazujeme na prípady zneužívania, zneužívania moci zo strany policajtov v Chorvátsku. UNHCR potvrdzuje tieto informácie a aj ďalší relevantní aktéry, ktorí zverejnili svedectvá stoviek utečencov, ktorí popisujú to, ako títo boli častokrát eh, násilne vyhnaní z Európskej únie. Napríklad za minulý rok zhruba 7000 prípadov z Chorvátska bolo zaznamenaných tomto duchu a nikto nie je zodpovedný za túto skutočnosť. Jeden z utečencov, ktorý musel čeliť týmto prípadom, bola Madina Husina. Zapamätajte si toto meno. Bola šesťročná, je to 6-ročné afgánske dievčetko, bola skutočne vyhodená do Srbska z Chorvátska v roku 2018. Jej matka neskôr popísala to, ako žiadali o milosť na to, aby mohli požiadať o azyl, ale dostali príkaz zo strany policie na to, aby išli do, Chorva- do Srbska iba my pár minút potom, ako ju vlastne vyhnali z Európskej únie, e, ju zrazil vlak a zomrelo to dievčatko. Are you serious, naša organizácia, informovala o tejto tragédii, ktorá vlastne poukázala na tieto problémy e, v chorvátskych médiách. Vzýšli z toho viaceré otázky namiesto toho, aby sa odpovedali otázky ohľadne smrti tohto mladého dievčatka, chorvátske ministerstvo vnútra utišilo tých, ktorí sa chceli pýtať tieto otázky. Naša mimovládna organizácia bola prvá, ale nie jediná, ktorá vlastne zažíva takéto postupy. A preto dnes nebudem hovoriť o obsahu toho balíčka Facilitation Package, ale chcela by som poukázať na to, že čo my ako občania Európskej únie, ktorí chceme zabezpečiť dodržiavanie základných práv, čo zažívame, ako paradoxné dopady v rámci súčasného rámca legislatívy. Hovorím o paradoxe, pretože tieto smernice skutočne zlyhávajú v samotnom účele, pre ktorý boli vytvorené. V snahe zabrániť nelegálnej migrácii a dodatočného zarábania na týchto aktivitách vidíme, že naše aktivity e, vedú k tomu, že sa kriminalizuje solidarita a nelegálne aktivity na druhej strane prekvitajú. Hovorím, že to je paradoxné, pretože vlastne formálne formálne znaky týchto postupov prinášajú e, zhoršovanie situácie. Paradoxne je to aj, pre, paradoxne je to aj preto, že vlastne tí, ktorí pomáhajú, musia potom znášať dopady zo strany úradov. Paradoxné je to aj preto, že ľudia vlastne sa topia, hoči záchranné lode sa konfiškujú a e, tí, ktorí pracujú na týchto ľuďoch, sa dostávajú pred súd. Preto potrebujeme lepšie objasnenie tejto situácie a uniformné predpisy ohľadne toho, čo môžeme označiť za snahu pomôcť týmto ľuďom a nie. Pýtam sa to preto, pretože naša organizácia a ďalšie čelíme čelíme takýmto situáciám nie len teda na, v Chorvátsku, ale v celej Európe. Predstaviteľia viacerých mimovládnych organizácií, ktoré majú rovnaké problémy, by ma mohli tu nahradiť a hovoriť to isté. Retet, ktorá zachránila viac ako 14 tisíc životov na talianskom morskom priestore, táto bola kriminalizovaná zo strany tých, ktorí e, vlastne nás pozvali k tomu, aby sme tu boli dnes. Ale bohužiaľ, nie sú tu predstaviteľ tejto organizácie, tak využívame naše príklady. A predtým, než začneme, chcela by som poukázať na jednu vec. Naši dobrovoľníci nepomáhajú a nepodporujú nelegálne prekračovanie hraníc ak niekto nemôže preukázať, že na európskom teritoriu, keď nás kontaktujú o pomoc, tak vlastne tá konverzácia sa ukončí. Robíme to pretože my sme, uvedomujeme, že všetko ostatné by mohlo byť považované za podporu nelegálnej migrácie. Teraz sa vrátime k malej Madine, ktorá vlastne zahynula pár minút po tom, čo ju vyhodili v roku 2017 a chcela by som poukázať na následovné. V noci 20. marca roku 2018 počas skutočne silného sneženia naša mimovládna organizácia bola skontaktovaná zo strany rodiny tejto, tohto dievčatka. Povedali, že sú opäť v Chorvátsku, že mrznú a že ich môžu zasa vyhodiť. bolo tam 14 ľudí v rámci tejto skupiny, 11 z nich boli deti a najmladšie dieťa malo iba jeden rok. E, skutočne nás prosili, aby sme im pomohli ohľadne ich právneho štatútu v e, Chorvátsku. My sme im vysvetli, že jediná vec, ktorú môžeme z právneho hľadiska urobiť, je, že zaangažujeme políciu a budeme ich informovať o prítomnosti tejto rodiny v Chorvátsku a že oni môžu potom požiadať o azyl. Toto sme urobili viacerokrát predtým a urobili sme to aj v ten večer. Na dôvažok k tomu sme požiadali jedného z našich dobrovoľníkov, aby išiel do hraničnej oblasti a informoval najbližších e, policajtov ohľadne tých informácií, ktoré sme mali k dispozícii. Bola to nezaregistrovaná rodina s 11 e, deťmi, ktorí vlastne mrzli na hraniciach. Predtým, než prišiel policajt, e, Informovali sme aj ministerstvo vnútra ohľadne prítomnosti tejto rodiny v Chorvátsku a o skutočnosti, že náš dobrovoľník príde na tú policajnú stanicu na to, aby sme sa vyhli nejakým nedorozumeniam. A predtým sme sa teda ešte dozvedeli, že tá rodina bola už dvakrát vyhodená za hranice. Sme teda presvedčení o tom, že prítomnosť nášho dobrovoľníka bola jediná situácia, ktorá vlastne zabranila tomu, aby sa táto rodina nevyhodila opäť. A zdá sa, že to, že sú opäť v Chorvátsku a môžu teraz eh, podať svedectvo ohľadne smrti tohto mladého dievčatka, skutočne to nahnevalo niekoho na ministerstve. Zhruba dva týždne po tejto udalosti ministerstvo obvinilo nášho dobrovoľníka, povedalo, že tento podporoval nelegálny prechod hraníc, žiadali 43 tisícovú pokutu, e, väzenie a zakázanie práce našej mimovládnej organizácie. Finančná časť ich žiadosti v podstate by nás zatvorila a naše aktivity navždy a bolo by nemožné, aby on ako osoba súkromná zaplatila túto pokutu. Na súde sme preukázali dôkazy, ktoré poukazovali na to, že táto rodina už bola v Chorvátsku, keď nás kontaktovala. To znamená, nebolo tu žiadne prekračovanie hraníc na úvod. Súd teda uznal, že náš dobrovoľník nemal žiadny priamy kontakt s rodinou, iba s políciou a že nemal záujem ani zámer napomáhať akejkoľvek eh, ilegálnej činnosti. Napriek tomu eh, bol odsudený eh, z, mm, zo zanedbania a mm, sa povedal, že možno nebola tá rodina v Chorvátsku, aj keď teda boli a mali mm, rôzne e, dôkazy z GPS. Toto je skutočne právna akrobatika a naša práca sa takto prepája s nelegálnou činnosťou a teda nemusia sa, vy, e, respektíve vyhýbajú sa akýmkoľvek otázkam o týchto e, vytlačeniach, e, ktoré sme kládli. Ale ministerstvo začalo aj e, difamačnú kampaň proti rodine Madiny, právnikom, voči, na, na rozdiel, alebo napriek teda bežným procedúram, e, nemali e, prístup k právnikovi, právnemu zástupcovi, relevantné informácie, vrátanie kamerových záberov o mm, mladinej smrti sa stratili na polícii a ministerstvo robilo všetko preto, aby sabotovalo vyšetrovanie. Viac utečencov sa medzičasom obrátilo na našu mimovládnu organizáciu prostredníctvom napríklad našich kancelárií v Záhrebe alebo tým, že poslali e, svoju GPS polohu, aby dokázali, že sú v Chorvátsku. Všetci z nich žiadali o pomoc pri úprave ich právneho štátu tu v Chorvátsku. Tým, keď sa obrátia na policajných e, príslušníkov, e, nevyhýbajú sa im, e, vytlačia ich teda e, policajti Niektorí z nich, podobne ako Madinina rodina, zažili už takéto vytlačenie v minulosti. My sme ich teda nasmerovali na najbližšiu policajnú stanicu, kde mohli požiadať o azyl Naši dobrovoľníci potom prídu tiež na tú policajnú stanicu, aby preverili, či boli ich práva rešpektované. Ale v takýchto prípadoch dobrovoľníci často sú zadržaní na tej policajnej stanici bez vysvetlenia na viac než 8 či 10 hodín. Polícia na nich kričí, ohrozuje ich, hovorím, že budú obvinení, ak teda by chceli monitorovať prístup k týmto asilovým konaniam. Je tam teda policajný tlak na e, mimovládne organizácie, príslušníci policie chodia na súkromné adresy ľudí, o ktorých vedia, že vystupovali na konferencii a všetci sú vyzývaní na výsluch v súvislosti s mladeniným prípadom e, v čase, kedy mala byť tá konferencia a to bol ďalší jasný pokus o umlčanie našich mimovládiek. Napríklad stíhanie, zastrašovanie a verejné ohováranie e, sa deje viac a viac e, aktivistom v celej Európe. Preto potrebujeme jasné e, usmernenia pre všetky členské štáty, čo sa môže a čo sa nemôže považovať za nelegálne napomáhanie prekračovaniu hraníc. Potrebujeme konkrétne príklady, tak ako som to práve prezentovala. A ak komisia nedokáže e, vyjasniť tú smernicu, bude používaná proti európskym občanom a mimovládnym organizáciám, ktorí dodržiavajú zákony a hodnoty EÚ a bez humanitárnych e, aktivít záchrany aj na Stredozemnom mori bude z neho ešte, väčšie, ešte väčší cintorín nové os- obete, tisícky nových obetí budú vytlačené a e, pre mňa ako európsku občianku je to neakceptovateľné. A dúfam, že je to neakceptovateľné pre všetkých, ktorí tu dnes sú. Aby som to uzavrela, OSN z dobrého dôvodu vytvorila deklaráciu na ochranu aktivistov za ľudské práva. Teraz je na komisii, aby chránila aktivistov, aby im umožnila robiť svoju prácu bez toho, aby sa báli kriminalizácie. Členské štáty potrebujú ismenenia, ako e, teda s týmto zaobchádzať, rešpektujúc práva a uznávajúc realitu dnešnej situácie, aby sa predchádzalo novým tragédiám. A ak to nedokážete urobiť vy, povedzte mi, že čo urobíme, čo by ste urobili, keby ste boli na mojom mieste, pretože ja momentálne nemôžem, nedokážem zaručiť právnu istotu našim dobrovoľníkom, aj keď robia všetko v súlade so zákonom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ako prvá dostane slovo Birgit. Ďakujem pekne. Myslím si, že jedna vec je úplne jasná. Musíme bojovať proti zločincom, nech už sú aktívni kdekoľvek. Ale mohli by ste nám dať nejaké čísla? Nie je to tak, že činnosť kriminálnych gengov pri pašovaní migrantov sa zvýšila a zároveň, keď my sme ako Európska únia stiažili príchod do Európy. Budujeme ploty okolo Bulharska, Maďarska, Rumunska, Kale, Seuty, melili Ľuďom bránime, aby prišli a potom sa čudujeme, aha, nevedia prísť legálne, potrebujú pomoc pašerákov, pretože je naozaj také ťažké dostať sa do Európy. A e, nie je to tak, že sa snažíme brániť ľuďom vstúpiť do Európskej únie jednoducho preto, že používajú pomoc pašerákov. Naozaj si myslíte, že títo ľudia e, nemajú dôvod požiadať o azyl. Takže snažíme sa kriminalizovať ľudí, pomáhať ľuďom, ktorí um, sú vystavení riziku, e, že zahynú v stredoznamom mori a inde. Ale ja si myslím, že skutočne e, ten dôvod konfiškácie člnov a tak ďalej, lodi aj v iných oblastiach nie je, aby sme ľudí kriminalizovali. Skutočný dôvod je znemožniť ľuďom pracovať a ak viete, že by ste mohli byť až na 20 rokov uh, za, teda, odsudení, tak asi nechcete ľuďom pomôcť, alebo ešte menej ľudí bude ochotných takto ľuďom pomáhať. Čiže nehovoríme o kriminalizácii, hovoríme o uh, Um, zabraňovaní v pomoci, ale ľudia um, pomáhajú a chránia ľudia. To nie je len európska, ale teda európsky a medzinárodný uh, záväzok, ale čo robíme ako komisia a členské štáty, to je uh, nelegálne. Chcela by som tiež vedieť, či viete o tom, čo sa deje s tzv. neregulárnymi migrantmi v Európe. Vieme, že mnohí z nich ostávajú v Európe, mnohí z nich pracujú v Európe. Niektorí nikdy neboli zaregistrovaní. Kontrolujete aj zamestnávateľov a poviete im, že konajú nelegálne, pretože tam pre nich pracujú, e, vykoristujú migrantov. E, takže je tam mnoho otázkov a je naozaj bolestivé, že tento kontinent, e, ktorý vždy o sebe tvrdí, že je kontinentom práv a demokracie, humanitárnych práv, my odvrácame pohľad Spracujem, pracujeme aj s líbyskou pobrežnou hliadkou. Ja som sa pýtala komisie, a možno aj niekto ďalší by sa mohol opýtať, ak teda pobrežná hliadka e, bráni ľuďom opustiť Líbiu, musia sa vrátiť na pobrežie, čo sa stane potom? A tedy niekto za komisiu povedal, že no kontrolujeme, čo sa deje. Ako to kontrolujete? No, sme na tých lodiach, pozeráme sa, čo sa tam deje. No ale samozrejme, nemáte absolútne žiadnu kontrolu nad tým, čo sa deje v tých táboroch a máme tam nepretržité správy o násilných útokoch, mučení a ďalších. Aj dokonca v tých oficiálnych táboroch máme neustále správy o násilnom zatlačaní, ktoré nie je povolené. A naozaj by som teda chcela vedieť, čo robí komisia, čo robí Frontex, akým konkrétnym spôsobom ako presne podporujeme mimovládky, ktoré sa snažia robiť svoju prácu, ktorú vlastne stále viac členských štátov nerobí. Dobré Sofia už ani nezačne. Teraz akoby dozorujeme tú situáciu v Stredozemnom mori loďami alebo robotmi. No to je super, že vieme, koľko ľudí tam môže zahynúť. Viac sa si nedá urobiť. Čo teda robíte? Aké sú ďalšie kroky? ako môžeme zabrániť tomu, aby Európska únia sa stala viac a viac úniou, kde sa hodnoty nedodržiavajú. Margaret. Ďakujem pekne. Mám tiež niekoľko otázok pre rečníkov. Najprv teda e, pre zástupcu komisie. Nie je to tak, že by parlament mal strach, ale ide o tých, ktorí sú v tých táboroch, v krajinách, o ktorých hovoríme. Pretože Stredozemné more e, sa medzičasom vyprázdnilo, je, nie sú tam už záchranné lode, pretože misia Sofia sa už nestará nemá už žiadne lode k dispozícii. A e, mimovládne organizácie boli vyhnané zo Stredozemného mora. Hovorili ste, že chýbajú fakty, konkrétne dôkazy, ale to nie je pravda, pretože ich máme a vy to dobre viete Máte ich tiež. Takže ja vlastne neviem, na čo ča- ešte čakáte. Na čo čakáte, aby ste mali nejaké ďalšie dôkazy. Preto sa chcem srdečne poďakovať Milene Zajovič za jej činnosť a za dôkazy, ktoré tu predkladá v súvislosti s politikou eh, tých eh, vytlačaní eh, z Chorvátska. Ľudia sú teda vytlačení do Bosny, do Srbska. pretože smrť tohto afgánskeho dievčatka e, preberajú tento prípad teraz na súde pre ľudské práve, práva. Je tam to konanie. Je známe, ako ten prípad momentálne vyzerá? A potom sa chcem ešte obrátiť na zástupkyňu Frontexu, aby sme hovorili o zločinoch. Sú tu vznášané obžaloby proti tým, ktorí pracujú v mimovládnych organizáciách, Pašovanie ľudí predsa poznáme už dlho, ale sú tu aj nové druhy zločinov. Piráctvo na mori, obchodné lode, nedávno teda na Malte pristála obchodná loď, e, ktorej e, sa ktorá bola obvinená z uľahčovania pirátstva, pretože zachránení migranti neboli vrátení do Líbie a hovorilo sa teda, že loď e, bola cieľom útoku, ale nebola to pravda. A ďalší nový zločin činnosť e, týchto vyhľadávacích a záchranných manévrov. E, to je teda hrozba v Stredozemnom mori. E, v končnom dôsledku sú to jachty a nie skutočne záchranné lode, takže je neuveriteľné, koľko je teda tých skutkových podstát, ktoré sa tu teraz vymýšľajú. Vyslovujú sa tu hrozby. Čiže celé Stredozemné more je prenechané libijským silám pobrežnej hliadky. No a potom ešte otázka pre Ankristinu Kristínu Žorže z Frontexu. Viete, že v posledných dňoch tu bol list riaditeľka DG Home Európskej komisie. Teda tam sa uvádzalo, že je legitímne, čo e, robí libýska pobrežná hliadka. E, teda list, e, ktorý prijala talianská vláda, ten list bol poslaný Fabricovi Ležerimu, Takže um, Fabrice Ležery napísal tento list komisii. K tomu listu sa treba dopracovať, pretože sú tam rôzne uh, pochybnosti. Ja som vyjadrila aj otázky, pretože komisia uh, listom na adresu, teda reagovala listom na adresu Salviniho. Dobre, kolegyňa, kolegové, keby ste mohli trošku stručnejšie, nemáme toľko času. Anna Gomeš. Áno, Líbyská pobrežná hliadka to je len fikcia, ktorú sme si vymysleli a každý, kto Líbiu pozná a kto pozná ľudí v Líbii a pracuje v Líbii, vie, že Líbyská pobrežná hliadka, hliadka to sú len milície, ktoré sa nazývajú pobrežná hliadka. Ľudia mučia a pašujú migrantov a vlastne na nich zarábajú v súvislosti samozrejme s mafiou po celej Európe. Je to otrasné, že európske orgány stále hovoria o e, líbyskej pobežnej hliadke, ignorujúc túto realitu. Je to pohoršujúce, že teda, aby sme pochopili, čo sú skutočné ľudské práva, základné ľudské práva, medzinárodné právo, medzinárodné námorné právo, to všetko naše vlády v Európskej únii absolútne ignorujú a tvrdia, alebo argumentujú proti mimovládkam, ktoré zachraňujú životy či už na mori alebo na pobreží, bojujú proti tým vytlačeniam, tak ako to tu spomínal pani Jakovič, ktorej prácu si vysoko cením. Oni robia tú eh, slušnú prácu, morálnu, humanitárnu, zásadnú prácu aktivistov za ľudské práva a snažiť sa ich kriminalizovať. Tí, ktorí sa snažia ich kriminalizovať, to sú fašisti. A ak sa pozrieme na komisiu a, a komisia to nevidí, tak čo, vlastne, čo vlastne robí komisia? Pán Šote, je mi ľúto, ale to, čo ste tu povedali, že kriminalizácii sa treba vyhnúť, toto je veľmi, veľmi slabá pozícia, taká odmietáva zo strany komisie. Komisia má byť strážkyňou zmluv Komisia má členským štátom hovoriť e, tým, ktorí robia to vytlačenie, ktoré kriminalizujú mimovládky, ktoré hraniali životy, že oni sú e, zločinci vlády, ktoré ako fašistická vláda Salviniho, alebo ktoré robia to, čo robia v Chorvátsku, tam čo, tí členovia vlády, ktorí toto robia, by mali byť kriminalizovaní, pretože oni sú tí, ktorí nedodržiavajú medzinárodné právo, ľudské práva, slušnosť, námorné právo a tak ďalej. A oni sú tí, ktorí umožňujú, aby pašeráci ľudí vôbec fungovali. Pretože tým, že neotvoria bezpečné legálne cesty pre e, uchádzačov o azyl Eh, utečencov, ktorí k nám prichádzajú, oni vlastne zabezpečujú biznis pre pašerákov, pretože ľudia nemajú žiadnu bezpečnú legálnu alternatívu, len vložiť svoj život do ľud- rúk týchto pašerákov. Oni by mali byť kriminalizovaní. A ja ako Portugalka, keďže máme portugalských úradníkov vo Frontexe, musím povedať, že som veľmi hrdá na prácu, ktorú tam robia a áno, zachraňujú životy. A žiadny uh, by nebol uh, vo Frontexe alebo v takejto organizácii, keby prvé, prvá povinnosť nebola zachráňovať životy. A takto to je. A je, je to otrasné, tú, tú líniu, ktorú ste tu zastávali. A ako náhle odídem z tohto parlamentu, dúfam, že sa pridám k tým, ktorí zachráňujú životy v Sredozemnom mori. Ďakujem. aby som sa vrátil k tomu, čo hovorila Barbara Spinelli o tom liste. Ten list, to nadnesiem s kominárom Avramopoulosom, keď príde, možno aj vy by ste sa k tomu mohli vyjadriť. Bol to list komisie pre Frontex 13. marca. Nemáme ten list, ale asi teda nejak unikol. A teda hovorí sa o tom, ako informovať libyské pobrežné hliadky o tom, že sú tam nejaké lode v ich výsostných vodách. Čiže zdá sa, že s tým listom ešte súvisia nejaké ďalšie otázky, ale najprv to treba na dnes komisárovi, keď sem príde. Malin Bjork, nech sa páči. Ďakujem pekne. Musím povedať, že prvý systemický problém je, že je nemožná iná cesta dostať sa do Európy, len teda nelegálne prekročiť hranice, pretože nemáme bezpečné cesty. A to je problém systémový. Teda tí, ktorí uľahčujú, e, e, vlastne zachraňujú životy. Uľahčujú podľa smernice. No ale ako inak? Ak uľahčíte niečo, čo aj tak je nelegálne, tak je to predsa na záchranu života. Naozaj veľmi často ide o záchranu života a táto smernica je zlá od samého počiatku, pretože nemáme právne možno, alebo legálne možnosti. A druhá vec, myslím si, že je dosť provokatívne počúvať tú komisiu a tiež Frontex, citujem komisiu, kriminalizácia čisto humanitárnej pomoci by, tej by bol, sa malo vyhnúť. Počúvate sa vôbec? Malo by sa jej e, vyhnúť? Malo by to byť zakázané. Nie, musí to byť zakázané. Kde sme, ak môžeme takéto niečo povedať? A vy ste počuli svedectva o dobrovoľníkoch, ktorí sú vo vezeniach, ktorí sú pokutovaní 43 tisícami eur, čo nevedia zaplatiť. Akú budúcnosť tu hájite pre nás všetkých? Takže musím povedať, že je to provokatívne a Európska komisia, vy ste teraz komplicom eh, v tom, eh, čo tu dokazujeme v tom, v tej správe, že sú tam tie osaršujúce účinky a že sa ohrozujú ľudské životy. Ďakujem Milene, že prišla, že nám rozpovedala ten príbeh eh, Madiny a jej rodiny, pretože mm, týmto sa vlastne tak trošku vraciame do reality v tejto miestnosti, ktorá nám eh, často chýba v reakciách komisia Frontexu. A tiež musím povedať, že Máte dokument, povedali ste to vo svojej prezentácii, 7 tisíc, 7 tisíc nelegálnych vytlačení z krajiny. To, mali by sme byť rozhorčení, komisia by mala byť rozhorčená, Frontex by mal byť rozhorčený z takéhoto porušenia medzinárodného práva. Čiže mimovládne organizácie sa snažia dodržiavať nielen humanitárne princípy toho, čo to znamená byť človekom, ale snažia sa dodržiavať medzinárodné a európske právo a vy to nerobíte. Vy to stiažujete Takáto je situácia, ktorú tu máme v tejto miestnosti a mimo tejto miestnosti. Takže niektorí z nás sme napísali list, kde sme na to poukázali, tých 7 tisíc uh, ľudí vytlačených z krajiny a takisto žiadame, aby sa okamžite konalo. Ak takéto správy sa sem dostávajú, tak tam musíte ísť do terénu, musíte to tam riešiť, mali by ste mimo vládky potvrdiť. A to je moja posledná pripomienka. A otázka teda je, ako sa e, stanete súčasťou riešenia, namiesto toho, aby ste boli súčasťou problému, tak ako je to teraz. No a ďalšia vec, ja som chcela od vás, Milena, ešte počuť, teda počúvam o vašej práci, počula som vašu žiadosť na Európsku komisiu, takže keby ste mohli trošku viac povedať o tom, že akú podporu potrebujete, pretože vieme, že sú tam tie mimovládky, ktoré robia teda vyhľadania záchranu a tak ďalej, ale teda čo potrebujete od nás? aby ste mohli túto prácu vykonávať, pretože vy dodržiavate právo, ale aj základné humanitárne princípy. Takže chcela by som od vás vedieť, e, čo môžeme urobiť, aby sme boli solidárni s vašou prácou. Ďakujem pekne Malín a Eli Schlein. Grazie. Grazie, prezidente. E- Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať rečníkom, najmä Milene. Už e, sa poznáme z minulosti a chcem sa jej poďakovať za takéto jasné svedectvo a za e, vysvetlenie toho, čo sa deje bohužiaľ v celej Európe. Táto diskusia, táto kriminalizácia je podľa môjho názoru úplne absurdná. Sú to totiž mimovládne organizácie, ktoré len substitujú organizácie, ktoré chýbajú, pretože e, my tieto problémy na trasách samotných a v stredozemnom mori neriešime Takže sme chceli, aby sa toho ujala Európska únia, vyhľadávala tieto osoby a zachraňovala ich a je potrebné rešpektovať e, základné ľudské práva, e, zachraňovať životy na mori. A mm, pokiaľ ide o balkánsku trasu, mnohí úradníci hovoria, že bola zatvorená, ale ja by som sa pozrela na hranice medzi Bosnou a Chorvátskom, kde stále tisícky ľudí žijú v zúfalých podmienkach bez toho, aby mali prístup k právnej pomoci, k zdravotnej pomoci. Takže toto sa deje a naša odpoveď predsa nemôže byť len takáto. Je potrebné, aby si to všetci uvedomili. Bosna napríklad dostala milióny eur z európskych fondov, aby zabezpečila dôstojné podmienky pre príjmanie migrantov žiadajúcich o azyl. Takže nechápem, ako to komisia monitoruje, ako sú tieto prostriedky čerpané. To sú peniaze našich občanov. Neustále dostávam dokumenty, fotografie, videá poukazujúce na systematické porušovanie základných ľudských práv zo strany chorvatských orgánov. A tiež vidíme, že je porušovaný tento princíp, že nie je možné kolektívne vytláčať tieto osoby. Na to sú dôkazy. Podali sme kolektívnu interpeláciu na komisiu a pýtame sa komisie, ako chce toto systematické porušovanie základných práv e, riešiť. Povedala by som, že to sú e, podvody a vlastne ne, e, správne reagujú chorvátske orgány v tomto smere. Pýtali sme sa komisie, či vôbec Frontex pôsobí na tejto hranici a či monitoruje dianie tam. A Odpoveď komisie konštatuje, že sa preskúma obvinenie voči chorvátskym úradom. A ja sa vás pýtam, ako to postupuje kriminalizácia voči všetkým Cedric Ruenda, Open Arms, Sea-Watch. To sú všetko organizácie, ktorých pracovníci sú zastrašovaní, kriminalizovaní a to je neprístupné v smernici, na základe teda tej smernice o uľahčovaní prechodov. Takže je potrebné, aby sme tam mali túto výnimku pre humanitárnu eh, pomoc, aby toto ustanovenie bolo eh, povinné, ale žiaľ, eh, nevidíme, že by to zatiaľ bolo povinné. Nielen vláda kriminalizuje tieto organizácie, ale žiaľ aj časť súdov tak robí a snažia sa im štátni zástupcovia zahajovať trestné konania proti týmto osobám, aj keď nakoniec dôjde k záveru, že nedošlo k spáchaniu trestnej činnosti. E, chcela e, by som skončiť tento mandát tým, že v tejto veci budeme mať viac jasna. Je to taký smutný paradox, mm, je to naozaj absurdné. My tvrdíme, že Líbia je bezpečné územie a bez libyskej po obrežnej stráže to nejde, ale vidíme, že táto neustále flagrantne porušuje e, práva, základné ľudské práva, takže chceme úplne jasnú odpoveď. You'll be lucky. <laughs> But, uh, Mr. Pán Čirek, e, ďakujem pekne. jakiś e, cel polityczny czy społeczny, który trzeba e, Aký e, politický alebo spoločenský cieľ je potrebné zrealizovať. Teda keď sme si vedomi toho, nemôžeme sa opierať o to, čo hovorí právo. E, sú to tézy, z ktorých vychádzajú populisti rôzneho razenia, analytické koncepcie, politiky, kde právo je nástrojom kontroly nad našimi oponentami a na nás sa žiadne právo nevzťahuje. V článku 11 rokovacieho poriadku nášho parlamentu sa upravuje že sme povinní navzájom sa rešpektovať. Anna Gomeš, ktorá žiaľ už odišla, v svojom príhovore obvinila mnohé vlády Európskej únie z fašizmu. To je znepokojujúce, najmä vládu Chorvátska ktorú dnes vedie náš bývalý kolega Plenkovič, ktorý tu pracoval v zahraničnom e, výbore. Majme na pamäti, že e, unijné vlády sú vlády demokratické a nikde nemáme potvrdené ani odôvodnené podozrenie neexistuje, že by demokracia bola ohrozená. Toto je možno osobný názor, ale takéto názory, ak by mm, teda som mohol povedať až agresívne, a na takéto by mal náš výbor okamžite reagovať. Ale myslím si, že Klód na to asi reagovať nebude, pretože väčšina a menšina v tomto výbore sa k sebe chovajú rôzne, teda tak, ako sa chovajú. Ale článok 11 je jasný a to, čo tu povedala pani Gomeš, to je narušenie právneho štátu a vlastne zásad práce v našom výbore. K samotnej veci sa ešte vrátim. Teraz sa ale točíme v kruhu. Existujú problémy, ktoré, keď ich počet narastá, sa len ťažko upravujú, regulujú. Humanitárna pomoc tým, ktorí na ňu majú nárok. Je ťažšie poskytovať ju s e, rastúcim počtom nelegálnych migrantov. Chcem sa e, tu každopádne zastať právneho štátu a najmä nášho rokovacieho poriadku. Posledný príspevok pani Holmajer. Ďakujem pekne, e, že mi ešte dávate možnosť na dve minútky sa rýchlo vyjadriť. Milé e, kolegyne z SAD, ktoré ste hovorili, e, tieto paušálne obviňovania chorvátskej vlády alebo akýkoľvek vlády považujem za problematické. A ja poznám situáciu v Chorvátsku a viem, že to nie je úplne jednoduché. Sú krajiny, ktoré jednoducho posielajú ľudí ďalej. Taliansko napríklad. O to by ste mali vedieť. Posielajú ľudí e, ďalej e, do krajín, ktoré ich údajne majú prijať. Som veľmi smutná z toho, že v rámci mandátu Frontexu e, je už zakotvené, že z tretich štátov nemôžno zasielať do štvrtých. To znamená, že tí, ktorí e, sú v Srbsku, lebo napríklad ani SAD nechce, aby e, boli vrátení späť do svojej vlasti za riadných upravených procesov. Už je, je, je to tak v rámci Frontexu by sa to udialo u, u, presnejšie, zabezpečnejšie na základe základe prijatých eh, rozhodnutí. Eh, považujem to za nebezpečné. Neprispievame skutočne eh, k tomu, aby sme pomáhali tým, ktorí ale nebudú mať prístup do Európskej únie, lebo jednoducho nemajú nárok na azyl, ale Frontex by to urobil ľudským spôsobom, toto vrátenie. A musíme chorvátskej vláde trochu pomôcť. To predsa nezáleží od eh, stranickej príslušnosti. Eh, orgány tam príslušné tiež nemajú jednoduchú situáciu, takže my eh, z ESO, z, z SVČ, z Frontexom musíme tiež pomôcť, aby sme túto komplikovanú situáciu ľudí trochu zlepšili, ale nie len ich cestu smerom do EU, ale ich cestu smerom späť domov v závislosti od toho, či e, tá, ktorá osoba e, má právo žiadať o azyl. Tá doktrína, že každý má právo prísť do EÚ, nie je v súlade s našou legislatívou. My sa pridržiavame našej legislatívy, e, našej smernice, zákonov, ktoré sme si tu urobili a nemôžeme pripustiť, aby každý, kto si myslí, že má nárok na azyl, že je utečenec, že musí byť aj prijatý a my musíme aj pomôcť realizovať tieto veci. Takže aj mimovládne organizácie by sa toho mali pridržať. Som striktne proti kriminalizácii, ale tam, kde sa mimovládky domnievajú, že môžu ísť aj e, nad rámec tohto upraveného, je potrebné postupovať proti tomuto postupu e, spôsobmi právneho štátu. Aj u nás máme mnoho e, aktivistov za ľudské práva, ktorí potom finančné príspevky dostávajú, ktoré potom postupujú ďalej ľuďom, ktorí ktorí e, e, sú v našej e, krajine a pomáhajú im teda takto a dostávajú tieto, túto pomoc z mimovládnych organizácií. Musíme teda trochu diferencovane argumentovať a nie všetkých teda byť naraz a kritizovať naraz, lebo to pomôže len populistom. Po už nám čas takmer vypršal, ale poprosím kolegov, aby zodpovedali tieto otázky. Komisia, keby ste sa sústredili na to, čo ste povedali a čo kolegovia tu e, opakovali. Ako to vyzerá s tými osmerneniami. E, Zdá sa, že naozaj je tu predsa veľa e, dôkazov a, a um, ide o tie aktivity uh, mimovládnych organizácií, uh, ktoré pôsobia uh, priamo v lokalitách. Vidíte, že je tu naozaj situácia veľmi zložitá. Ten prístup nie je harmonizovaný. Mm, áno, mm, ide tu o rôzne štáty, ktorými sa zaoberať. Takže členské štáty sa obávajú. Um, skúste sa uh, pokúsiť uh, vy E, zodpovedáte na otázke, napríklad čo sa e, e, Len pýtala, čo vám bráni tomu, aby ste urobili niečo. Hovorilo sa o tom aj v petičnom výbore. Mimovládne organizácie hovoria, že chcú mať jasno, aby neboli kriminalizované aby sme e, to pochopili do konca nášho mandátu, aby sme mali jasný obraz o tom. Naozaj nepodporujeme emigráciu, ale hľadáme e, cestu, aby sme si ujasnili situáciu, aby mimovládne organizácie mohli v tom mať jasno, e, aby neboli kriminalizované. Pani Holmajer má pravdu, je to veľmi komplikované v členských štátoch. Sú to usmernenia, nezachraňujeme tu celý svet rozpočet, len teda ide o, o tie usmernenia. A mm, tiež sa s tým listom a v tej záležitosti obratíme aj na komisára Avramopoulosa, keď príde. Takže poprosím, keby ste zodpovedali na tie otázky. Áno, naozaj je to veľmi komplikovaná problematika, pokiaľ ide o tú interakciu s trestným e, právom, ale nechcem, aby ste nadobudli e, dojem, že komisia e, v tom nekoná. Mám naozaj veľa teda veľa pripomienok e, sme si e, vypočuli a niektoré boli naozaj veľmi e, silné. Silné v tom smere, že nič nerobíte. Ale to nie je pravda. Komisia neúnavne pracuje keby ste k týmto usmerneniam sa vyjadrili. Áno, k týmto usmerneniam aj komisia pracuje na nich. Mm, hodnotíme eh, ich, je to eh, seriózne eh, hodnotenia. Hovorilo sa to o trestnom práve, to je naozaj veľmi závažná oblasť, to si určite uvedomujete. My nemôžeme zasahovať do trestného práva na medzinárodnej úrovni len tak hala a bala, takže prosím, dovolte mi, aby som to ujasnil. Chceme mať dialog a je dôležité pre nás, aby sme tento dialog udržali. Vypo- Vypočul som si, čo povedali kolegovia. Naozaj to e, sú e, silné tvrdenia a všetky tieto prvky zohľadňujeme, preskúmame ich a veľmi dopodrobná e, všetky tieto záležitosti preštudujeme, ako Anna Gomeš povedala, bude sa konať stretnutie a pozrieme sa na tie veci do podrobna. Chcem zdôrazniť, že komisia si e, naozaj váži e, vynikajúcu prácu e, mimovládnych organizácií a chápeme, že niekedy sa nachádzajú vo veľmi komplikovanej situácii. Chceme si to od nich vypočuť, tak ako sme si vypočuli dnes naozaj, kde to bolo odôvodnené, tak sme prijali príslušné opatrenia opatrenia, aj začali postupy pre porušovanie eh, pravidel a rozhodne eh, konáme. Takže poprosím, nemyslite si, že komisia si nerobí eh, svoju prácu, robí, ale robí ju na základe existujúcich dôkazov. Máte dôkazy. My by sme Samozrejme nechceli, aby eh, komisia Eh, upustila od tejto dobrej eh, eh, praxe, kedy sa aj začínajú konania pre porušovanie pravidel v odôvodnených prípadoch. Ale teraz sa začínate uberať inou cestou, keď poviete, že nie sú dôkazy, keď tie dôkazy skutočne sú. A tu máme aj dôkazy v rámci tohto dokumentu od petičného výboru. Tu sú naozaj nedobre, keď poviete, že je to len vec trestného eh, práva. Eh, tieto usmernenia netýkajú sa eh, mm, trestného práva jednotlivých krajín, ale majú pomôcť mimovládnym organizáciám riešiť túto situáciu, ak je odpoveď členské štáty, tým sa to nepáči. Fajn, tak to je tá odpoveď odpoveď, ale nemôžete povedať, že tu nie sú žiadne dôkazy a že sa to týka len trestného práva, lebo sú tu e, dôkazy a my chceme, aby na konci mandátu sme mali vo veci jasno a chceme vedieť, či sa môžeme spoľahnúť na komisiu, že postupy v tejto veci. Vy mi kladete do úst e, odpoveď, že som povedal, že neexistuje, neexistujú e, žiadne dôkazy. Postačujúce e, dôkazy, dobre postačujúce. Samozrejme, je tu dostatok postačujúcich dôkazov. Frontex, chcete vy odpovedať, aj pokiaľ ide o tento list? Nedokážem teraz odpovedať na otázku, ktorá sa týkala tohto e, listu, to teda na komisiu, prosím. A ešte e, kolegyňa Zajovič. Ja veľmi stručne, pokiaľ ide o, o prípad malej Madiny, e, kým mm, rodina bola e, vo väzbe, e, boli krát prijaté opatrenia a proti nim napríklad im bolo zabránené kontaktovať svojho operávnika chorvátsky prokurátor. Celý prípad zamietol vzhľadom na nedostatok dôkazov, aj keď teda všetky tie dôkazy už boli predložené. A potom sme sa rozhodli ísť na vyššie medzinárodné inštancie a dúfame, že spravodlivosti bude učinené za dosť. A potom no, ohľadne toho druhého prípadu odvolali sme sa a budeme musieť asi čakať dlhé roky, kým eh, najvyšší, eh, teda ten súd vyššej inštancie vyniesie rozsudok. A pokiaľ e, tej milé otázky, čo potrebujeme, už <laughs> no, možno budeme potrebovať 43 tisíc eur, e, ale e, dúfame, že to tak nebude, lebo stále ešte veríme, že právo v Chorvátsku existuje. A čo potrebujú žiadatelia o azyl? Potrebujú skutočné možnosti požiadať o azyl bez toho, aby boli vytlačení naspäť a chorvátske ministerstvo vnútra cituje článok 13 ohľadne týchto vytlačení. A prečo nie citujú článok 14, ktorý tomu má predchádzať? Takže eh, odporujeme hm, teda tieto aktivity na pomoc uchádzačov o azyl a naši ľudia eh, chceme, aby neboli kriminalizovaní. Vidíte, eh, že Chorvátsko irácká vláda e, využíva všetky argumenty, ktoré sú možné proti mimovládnym organizáciám. Ďakujem pekne všetkým trom rečníkom a ďakujem aj e, kolegom, ktorí tu sú alebo už nie sú. A teraz by sme mohli prejsť k nasledujúcemu e, bodu. Začneme ho trochu neskôr. Takže ďalší program e, Mali sme tu viaceré prvky, ktoré sa teda týkali napríklad modrej karty alebo nejakých iných otázok, ale takisto tu boli aj štúdie ohľadne nákladovosti, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, takže Ide o veľmi ťažkú oblasť a zdá sa, že sa nám nepodarilo dostať nejaké dodatočné informácie ohľadne tohto. A toto sa teda týka Európskeho parlamentu, kde napríklad máme prvé čítanie ohľadne modrej katičky. Niektoré krajiny to nechcú podporiť, pretože to obsahuje výraz migrácie, takže sme vo veľmi zlej situácii a nie je to teda chyba komisie, komisia funguje v poriadku, ale bohužiaľ, alebo pokiaľ ide o náš výbor, ale nachádzame sa vo veľmi zlej situácii, pretože nepodarilo sa nám zabezpečiť revíziu modrej kartičky v rámci prvého čítania. Toto vôbec nepotrebujeme. Ide tu teda o kontrolu tohto postupu, takže v podstate, ak máte niečo lepšie, neviem, že môžeme sa možno iba spýtať predstaviteľov politických skupín, či to podporia alebo nie a môžeme prejsť nejakému ďalšiemu vodu. Alebo chcete sa k tomu vyjadriť? Bude tu teda legálna migrácia alebo nie do budúceho pondelka? Skutočne nie je to chyba komisie, takže škoda, že takto na vás útočíme. Ja vidím, že koho to je chyba, ale možno by sme o tom mohli hovoriť. Európska únia sa teraz venuje nelegálnej migrácii, alebo že chceme zabezpečiť nejaké zlepšenie situácie, tak ako keby bol vtip. Takže neviem, chcete sa vyjadriť k tomuto, alebo nie. Najprv teda vypočujeme vás a potom si vypočujeme prezentáciu kolegov, ktorí teda hovorili o e, nelegálnej migrácii, čo je vlastne súčasť celej tej palety tých prezentácií. Čo si teda myslíte? Start with the, maybe start with the blue card, just out of your thoughts on that, where we are. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení kolegovia, poslanci, poslanky. Nechcel by som hneď na úvod povedať na základe tých úvodných slov, ktoré ste spomenuli, máme legálnu migráciu a ktorá aj dnes je v platnosti. Je to v podstate na úrovni humanitárnej pomoci, je to presídľovanie, toto sa deje. Máme tu schému tých, schému tých 15 tisíc, ktorá sa momentálne implementuje. Máme tu legálnu migráciu na úrovni pilotného projektu kde sme e, informovali už pred pár týždňami a momentálne sa teda implementujú tieto veci a máme takisto aj modrú kartu, to znamená, vy ste to nespomenuli, ale spomenuli ste niečo, za to vám vďačím, že komisia nie je zodpovedná za zlyhanie toho postupu s modrou kartou, je to skôr teda rada, ktorá prijala také reštriktívnu pozíciu, ale to neznamená, že máme modrú kartičku. A takisto aj parlament Áno, treba povedať, že sme boli na jednej lodi, takže to je úplne jasné, ale v tomto kontexte vlastne ide o to, že musíme kontrolovať a chceme aj kontrolovať to, že či naša migračná politika a súčasné aky, ktoré máme v oblasti legálnej migrácie, to je taký roztrieštený rámec, že či to skutočne je aktuálne a istotne budete súhlasiť s tým, že Legálna migrácia je veľká potreba a takisto ste povedali, že je to komplexný fenomén a že je to takisto jeden z dôvodov, prečo komisia, takisto ako aj parlament, žiadali o tieto štúdie a myslím si, že máme teraz e, robustnú paletu informácií, o ktorej môžeme teraz hovoriť a na základe toho budovať potom aj našu budúcu politiku. Takže ja som už tieto dve štúdie zasadil do takého širšieho politického kontextu a vzhľadom na tzv. Tak, tzv. migračnú krízu a takisto aj pokiaľ ide o politiku týkajúcu sa ochrany vonkajších hraníc, na čo sa sústredila Európska únia za ostatné 3 roky. Tam sa urobilo skutočne veľmi veľa, pokiaľ ide prevenciu nelegálnej migrácie, takisto pokiaľ ide o manažment ochrany vonkajších hraníc a takisto aj pokiaľ ide o efektívnu hranicu alebo limitovanie počtu ľudí, ktorí sa snažia prísť do Európskej únie. Myslím si, že je tu teda široký politický konsenzus v Európe v tom zmysle, že musíme znížiť množstvo neregulárnej migrácie, čo na čo najnižšiu možnú mieru, ale treba povedať, že nemôžeme to zastaviť úplne, Povedzme si to na rovinu, jednoducho nemôžeme to zastaviť úplne. Musíme pristupovať k manažmentu migrácie komplexne a musíme riešiť určite nedostatky krátkodobé alebo dlhodobé. A máme tu tie tri piliere, ktoré som práve spomenul. Potrebujeme legálnu migráciu z humanitárnych dôvodov, to je otázka presídľovania. Máme takisto potrebu legálnej migrácie, pokiaľ ide o naše pracovné trhy, to znamená pracovná sila. A takisto musíme mať aj legálne možnosti prísť do Európskej únie na základe rokovaní s našimi e, partnermi z tretich krajín na to, aby sme im mohli niečo ponúknuť. A práve z týchto dôvodov komisia podporila legálnu migráciu v rámci e, Európskej agendy z roku 2015 ohľadne legálnej migrácie. Máme tam Európsku e, Máme tam Euró- vyhlásenie Európskej komisie a takisto aj správu z, roku, z marca roku 2019. Aké sú teda tie výsledky ohľadne fitness checku? Ehm, potvrdila sa tu potreba, že potrebujeme efektívnu politiku legálnej politiky, legálnej migrácie, predovšetkým pokiaľ ide o manažment toku migrantov a takisto sú tu aj pozitívne prvky na základe súčasného aký predpisov, ktoré máme v oblasti migrácie, uvediem dva príklady. Poprvé je tu navýšená miera tých práv, ktoré sú poskytované e, občanom tretich krajín, ktorí sú tu legálne a takisto sa prispelo aj k ochrane rodinného života. Zároveň táto kontrola identifikovala aj celý počet aspektov, kde ten dopad bol skôr obmedzený. Doposiaľ predovšetkým, pokiaľ ide o prilákanie e, nejakých zručností pre našu európsku ekonomiku, to je tá modrá kartička, ktorú ste spomenuli, a po druhé ešte určité horizontálne kritické otázky, ten legálny rámec, ktorý je fragmentovaný a ktorý prezentuje určité nedostatky. A takisto by som chcel povedať, že sme identifikovali aj implementačné problémy, predovšetkým pokiaľ ide o pozíciu nelegálnych migrantov. Ten proces je otvorený, da, budúci Európsky parlament a budúca komisia bude z toho môcť vyvodiť nejaké konkrétne závery z tejto kontroly. Ale teraz je čas, aby sme sa pustili do takých hĺbkových diskusí na to, aby sme vyvodili z toho konkrétne politické závery. A v tomto kontexte treba zobrať do úvahy niektoré veci. Poprvé potrebujeme harmonizovaný a efektívny prístup k tomu, aby sme prilákali vysokozručných pracovníkov, Potrebujeme posilnenie existujúcich smerníc a, pokiaľ, a takisto aj pokiaľ ide o usmernenie, ako sa majú tieto implementovať a takisto potrebujeme vyriešiť tie nedostatky, ktoré boli identifikované. Veľmi stručne, pokiaľ ide o štúdiu ohľadne tých modelov vyjadrovania a záujmu, pretože kolegovia to budú po mne prezentovať, tieto modely vlastne fungovali určite relatívne úspešne v Kanade, Austrálii a na Novom Zélande. V Európe my sme zvyknutí na tie modely migrácie pracovnej síly, tie sa držia teda dopytu, predovšetkým na základe ponuky práce. Takisto sú tu možnosti pozrieť sa na, možn, na iné možnosti, iné modely, že by to bola preselekcia, potom finálna selekcia z tých vyselektovaných záujemcov a akým spôsobom by sa to dalo zosúľadiť s pravidlami v Európskej únii. avšak sú tu potrebné prvky, napríklad pre-screening a puly, ktoré by sa mohli adaptovať na európsky kontext a mohli by zlepšiť kvalitu eh, medzinárodných postupov v tejto oblasti. Budeme teda reflektovať aj tieto aspekty štúdy a takisto budeme vyvodzovať závery v týchto oblastiach. Chcel by som na záver povedať už iba toľko. Všetky inštitúcie a zúčastnené strany, ktoré boli odkonzultované v kontexte tohto fitness checku, takisto vrátane členských štátov, všetci zdôraznili, že je tu pridaná hodnota v rámci spoločného právneho rámca ohľadne legálnej migrácie, a to je teda slubné, ale treba povedať, že pravdepodobne detaily budú problematické a zároveň potrebujeme dlhodobú perspektívu ohľadne migrácie, ktorá by išla paralelne ruka v ruke s tými aktuálnymi problémami. A druhý bod, pokiaľ ide o to, čo musí byť ďalej doriešené v budúcnosti, to bude práve otázka zvažovania týchto problémov v najbližších mesiacoch Myslím si, že je to dobrý základ, kde sa zdôrazňujú jednotlivé politické voľby v tomto kontexte a budeme v tejto oblasti pokračovať aj ďalej na úrovni komisie, parlamentu a členských štátov na to, aby naša spoločná migračná politika skutočne bola pripravená na riešenie všetkých vízie, ktoré musia čeliť naše spoločnosti a tešíme sa na váš feedback a takisto aj na ďalšiu diskusiu ohľadne výsledkov tohto fitness checku a ohľadne možností, ako pôjdeme ďalej v budúcnosti. Takže posledná pripomienka na základe tých vašich úvodných slov, pán predseda, je tu možnosť pozrieť sa na ten pohár, či je poloprázdny alebo poloplný. Možno to je otázka možná interpretácie, ale niečo v tom pohári predsa len je. A teda v najbližších mesiacoch v ďalšom legislatívnom období uvidíme, ako sa tento pohár dá zaplniť. Takže vychádzam z toho, že nemáme žiadny pohár, ja teda nemám ani pohár. Pohár je niekde v šuflíku a dokonca nebol ani pipeľ, nikto do neho nič nenalieva. Možno by ste mali dostať cenu za to, že ste poukázali na to, že máme v súčasnosti legálnu migráciu, pretože je tu to presídlovanie. Niektorí ľudia poukazujú na to, že to nie je legálna migrácia, ale musíte to urobiť, to je vaša práca a zároveň komisia bola tá, vlastne, ktorá chcela takúto legálnu migráciu, práve pokiaľ ide o sezónnych zamestnancov, študentov. A my sme si naivne mysleli, že členské štáty, keď hovorili, že potrebujeme nejaké legálne tunely, cesty, že takýmto spôsobom by sa znížila nelegálna migrácia, že takýmto spôsobom sa podarí niečo vyriešiť. Takisto nie je na vine komisia, ale nič sa neudialo. A teraz sa nachádzame v situácii, kde členské štáty a teda skutočne aj tie ďalšie síly v parlamente a populisti e, môžu revidovať, e, revidovať dokumenty vysoko zručnených, e, zručných migrantov, pretože jednoducho takáto situácia momentálne je. Takže ja by som chcel povedať, že komisia by možno mohla revidovať svoje prezentácie, aby zodpovedali realite. Nebudeme mať žiadne legálne cesty, pretože jednoducho my nedokážeme prijať ani tých, ktorí sú vysoko e, vzdelaní, keď sa pozrieme na to, ako to bolo za ostatné roky. Ale to pokrytie je úplne jasné Nemôžeme tu hovoriť o legálnych cestách, ak chceme e, potlačiť nelegálnu migráciu, keď vidíme, že takéto riešenie nie je schodné, tak ja nie som taký optimista ako vy, ale ešte raz komisia nie je na vine a je možno dobré, že teda máte aspoň takýto spôsob prezentácie, ale nedávate tam ten výraz resettlement, pretože my to nepovažujeme za legálnu migráciu. Dobre, takže teraz sa môžeme pozrieť na otázku, prečo potrebujeme legálnu migráciu. Je to prezentácia mojich kolegov v rámci EPRS, pokiaľ ide o otázky, ktoré s tým súvisia. A slovo dostane pán Walter van Belengoj a Elodie Tyrion, takže hneď dostanú slovo, e, dostanú možnosť prezentovať túto štúdiu. Takže nech sa páči. Wouter, ako prvý, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pozrieme sa hneď na druhú priesvitku. Takže je to trochu ťažké začať e, e, túto prezentáciu po tom, čo sme práve počuli, ale pokúsim sa o to. Ja budem prezentovať otázku nákladov Non-Europe a moje kolegyne e, ma potom neskôr doplňa ktorí sú takisto spoluautorkami tohto dokumentu. Predtým, než sa pozrieme na legálnu migráciu, možno by bolo dobre pozrieť sa predovšetkým na to, že to je skôr taká širšie koncipovaná požiadavka, ktorú váš výbor urobil, pokiaľ ide o náklady ne Európy, non-Europe. A chcel by som využiť to príležitosť na to, aby som objasnil to, že prečo vlastne toto robíme. A už to vlastne bolo spomenuté aj E, v správe z roku 1983 pre Európsky parlament, kde sa objavil výraz non-Europe, nie Európa. A bolo to definované ako podzamestnanosť, nerast, dekadencia a že to celé môže poviesť k e, násilnostiam. To bolo také, taká predtucha pre budúcnosť, takže prejdeme k ďalšej priesvitky, takže celkové zistenia tohto projektu, istotne e, už ste o nich počuli, snažíme sa pozrieť na tie nedostatky, ktoré máme v tých politických oblastiach, ktoré sa týkajú tohto problému. Predovšetkým je tu nedostatok vymožiteľnosti na medzinárodnej a e, európskej úrovni a takisto je tu aj nedostatok, pokiaľ ide o niektoré časti európskych rámcov. Hovoríme tu o niektorých príkladoch, ktoré ešte spomenieme neskôr. Tieto nedostatky majú konkrétny dopad na individuálne výroby, pre všetkým pokiaľ je o nemožnosť uplatnenia základných postupov v oblasti základných práv, ale má to aj hospodársky dopad. Tento sa odhaduje zhruba na úrovni 180 miliárd eur. Predstavte si, čo by sme mohli s touto sumou urobiť na to, aby sme naše spoločnosti mohli viac zabezpečiť a zabezpečiť lepšiu slobodu. Takže našim cieľom v najbližšej legislatíve v najbližšom legislatívnom období by mohli byť ďalšie práce, pokiaľ ide monitoring a uplatňovanie a monitorovanie základných práv, takisto aj politický cyklus, na to, aby sme zabezpečili bezpečné legálne možnosti vstupu do Európskej únie a treba završiť takisto aj v európsky rámec základných práv. Takže čo vzýšlo z tohto projektu? Keď hovoríme o dopade tých základných práv, tak vlastne máme tu dve také dimenzie, ktoré treba zvášiť. Predovšetkým poprvé, keď hovoríme o migrantoch, treba to vnímať v kontexte tých migračných ciest a tie negatívne dopady ohľadne základných práv, tieto sa kumulujú na týchto cestách, ako náhle sa jednotlivci dostanú do kontaktu s európskou jurisdikciou. Takže to je ten obrazok, ktorý sme e, prebrali z inej agentúry pre azyl, na to, aby ste mali celkový obraz toho, aký dopad tá akumulácia týchto negatívnych efektov. Ďalší, ďalšia priesvitka. Ďalšie zistenie, ktoré máme v rámci tejto správy, pokiaľ ide o dopad na základné práva, je to, že tu máte priame a nepriame dopady, ktoré takisto e, zasahujú do života ľudí Nepozeráme sa teda na tie materiálne, nemateriálne náklady, ale aj na to, ako to vplýva predovšetkým na vzdelanie, možnosti zamestnania v živote týchto jednotlivcov, ale takisto aj pokiaľ ide o možné újmy na zdraví vzhľadom na nedostatočné uplatňovanie predpisov, ktoré má Európska únia. Ďalšia priesvitka. Tu teda vidíme tú tabulku, ktorá hovorí o kumulácii všetkých negatívnych dopadov, tých bariér v rámci e, hospodárskeho rozmeru. Takže možno by to trebalo trochu objasniť. Keď tu mám takú podkovanú čiarku okolo toho rámčeka, to naznačuje to nedostatočné vymoži- tú nedostatočnú vymožiteľnosť predpisov, ktoré máme. Vieme, že korupcia takisto niečo stojí, to súčasť tohto celkového obrazu, ale to nie je celkový obraz. Potrebujeme väčší výskum na to, aby sme zistili, že o čo vlastne prichádzame, keď nemáme e, také spoločnosti, kde by neboli zabezpečené základné práva. Ďalšia vec, ktorú treba takisto zdôrazniť, keď hovoríme o týchto číslach, sú tu niektoré oblasti, ktoré sa teda týkajú iba individuálnych skupín, ktoré sú možno menšie ako ostatné, napríklad LGBT a iní a takisto sú tu ešte ďalšie oblasti, kde je možno nedostatočný výskup v porovnaní s tým, čo by sme potrebovali. Pokiaľ ide o právo na samourčenie, to tej oblasti, potrebujeme jednoducho sa pozrieť na to, aké dopady tu máme v oblasti zabezpečenia alebo nezabezpečenia týchto práv. Takisto tu vidíte aj tú oranžovú tabulku napravo hore. Pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, to je 32 miliárd. Na to sa budem sústrediť teraz. Ďalšia priesvitka, takže tie hlavné zistenia tieto správy, ktoré budú ďalej rozvedené zo strany mojej kolegyne, Európske ambície alebo ciele, to bol ten pôvodný zámer v rámci Tampere z 20 rokov, je, aby sme pristupovali k neeurópskym občanom férovým spôsobom. Toto sa nepodarilo zabezpečiť, pretože to nedostatok spolupráce a implementácie medzinárodných a európskych predpisov v oblasti ľudských práv takisto aj sektoriálne postupy, pokiaľ ide o európsky rámec. Tieto nedostatky a bariéry v rámci spolupráce EÚ viedli, že to bol nedostatočné príjm na individuálnej úrovni a viedlo to k nedostatočnému výberu daní. Ale podkopáva sa tu aj možnosť prilákať zamestnancov na európske trhy a takisto to vedie aj k demografickým zmenám, to znamená starnutie. Táto štúdia sa teda týkala iba tých, ktorí už sú teda na našom území a už tu vidíme takýto negatívny dopad. Takže pokiaľ ide o možnosť ďalšieho vývoja, kolega z komisie spomenul určité možnosti lepšia implementácia alebo uplatňovanie existujúcich štandardov, to je kľúčové. Ďalšie štandardy, ktoré takisto predstavujú to, čo by mohol parlament ďalej zvažovať, je rozšírenie európskej legislatívy na to, aby sme pojali aj ďalšie sektory alebo prijali nejaké záväzné kódexy, ktoré by sa týkali všetkých občanov z tretich krajín, takže možno by sme mali začať takýmto spôsobom odznova. Takže pokiaľ ide o takéto politiky a ich zváženie, ako som povedal, zhruba 32 miliárd, myslím, že by sa dalo zabezpečiť to, aby sa nestratili tieto peniaze. Ďakujem pekne. Alina bude pokračovať. Thank you so much. Uh, and... Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem výboru Libe za to, že požiadalo túto štúdiu uh, a že uh, príslušné oddelenie komisie zadalo tú štúdiu. Bolo to teda spoločné úsilie, interdisciplinárny výskum, kde boli právne, politické a ekonomické eh, a vedecké kapacity za, zapojené. Uh, our cost of non-Europe approach entailed first... Takže obratili sme sa uh, najprv na tému uh, pri náklady spolu sme sa snažili či členské štáty chápu, že čas národných riešení v mnohých oblastiach, aj v oblasti migrácie, jednoducho už vypršal. Buď budeme mať spoločnú európsku pozíciu, alebo nebudeme mať riešenie. A obávam sa a mrzí ma, že členské štáty sa teda nehybu, ale toto musíme žiadať a snáď teda s mnohými zainteresovanými subjektami sa, mi to, sa nám to podarí, pretože inak sa strátime v tých rôznych oblastiach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Birgit. Barbara? Chceli ste ešte niečo? Nož, ak nie príliš neskoro, chcela som povedať, že ako tieňová spravodajkyňa k tej modrej karte, komisia je možno až trochu príliš optimistická, pokiaľ hovoríme o rade Hovoríte, že rada chápe pridanú hodnotu harmonizácie eh, tých právnych eh, ciest alebo legálnych ciest k migrácii. Aspoň ja som to teda takto pochopila. A mám pocit, že rada vôbec nepochopila nič. Všetko, o čo sa snažia, je len akási revízia tej smernice modru, modrej karte. Modrá karta v súčasnosti, status quo momentálne, jednoducho nefunguje. Dokument o nákladoch nie Európy to jasne ukazuje, že to funguje len v jednej krajine v Nemecku. Ak by to fungovalo, Mm, tak komisia by asi nepredložila ten návrh revízie. Vždy, keď sa sem komisia e, mm, dopraví s tým, že musíme povedať, že ten pohár je poloplný alebo poloprázdny, ale keď komisia alebo keď politik používa takýto pojem, tak ja mám vždy veľké obavy, pretože inak mám pocit, že niečo vážne sa deje, čo som si zatiaľ nevšimla. Dobre, ďakujem Barbara. Nemáme veľa času na reakcie, ale áno, niekto mm, tu vylieva ten pohár, ten pohár tu ani nie je, chýba nám táto analogia. Čo sa týka nelegálnej migra- legálnej migrácie, ja zodpovedám za niektoré z týchto dokumentov. Ja teda poviem, že je to naozaj taká mozaika, veľmi je to slabé. Napríklad tí sezónni pracovníci, to je potrebné pretože to bolo vlastne také hybridné zamestnanie, boli tam ochranné opatrenia proti nelegálnemu zamestnávaniu, potom sme mali firemné transfery, pretože tam boli napríklad potrebné zručnosti. No a Rada parlament e, e, e, tým sa to páčilo, všetko bolo super, ale teraz aj pri tých drobných rozdieloch parlament a rada veľmi zle reagujú. Takže vlastne s pani Spinelli, že nie je veľa optimizmu ešte. A nie sú tu dobré vyhľadky pre tú legálnu migráciu, ale je tu isté riziko, ako povedala pani Sipel, že ľudia si neuvedomujú náklady ne Európy v tejto oblasti, že sú dosť zásadné, ale bohužiaľ, keď je tam na tom doslovo migrácie, tak nemôžeme byť veľmi optimistickí No, ťažko, ťažko odhadnúť, že ako to bude vyzerať v ďalšom parlamente. Asi to nebude veľmi jednoduché. No ale aspoň nejaký odkaz tu je. A to je dobré. A preto kolegovia teda o tom hovoria. Ďakujem teda pán Ol. Ďakujem aj za ten fitness check, ktorý ste tu priniesli. Ďakujem aj kolegom. A teraz ideme k ďalšiemu bodu. We're now going to go on to... A teraz prejdeme k bodu Eurojust. Poprosím kolegov, aby prišli sem dopredu. Okay, colleagues, we're running um, a bit behind time. No trošku máme skos, takže pôjdeme hneď k bodu 10, prezentácia výročnej správy um, Eurojustu predsedom Eurojustu Ladislavom Hamránom. Vítajte. Je mi potešením, že tu môžem pre- privítať predsedu Eurojustu. Mali sme mnohé schôdze. Um, výboru je veľmi jasné, čo sa udialo, čo, aké, aké agentúra má potreby. Môžeme teda zajsť trošku do podrobností, e, čo sa týka rozpočtu a tak ďalej. Ďakujem teda kolegom, ktorí prejavujú záujem o aktivity Eurojustu, pretože je to naozaj nevyhnutné. Vieme, že Eurojust potrebuje e, viac projektovať tú svoju úlohu, aj tie potreby a môžem to veľmi jasne skonštatovať na konci tohto mandátu, ale vy určite trošku viac poviete o tom, keď budete hovoriť o tej výročnej správe. Táto výročná správa sa týka všetkých dôležitých činností, vrátane teda vyšetrovacieho príkazu Európskeho vyšetrovacieho príkazu, ale chcem pripomenúť kolegovia, že v decembri eh, bolo prijaté nové nariadenie o Eurojuste, ktoré sa bude začať uplatňovať, ktoré, ktoré sa začne uplatňovať Takže odozdávam slovo Ladislav a vitajte. E, prosím, predstavte svoju výročnú správu. Ďakujem. Dear members of the European Parliament, ladies and gentlemen. Uh... Vážené poslankyne, poslanci, dámy a páni, pán Moraes, ďakujem, že ste nás e, sem pozvali a že nám dávate možnosť odprezentovať e, výročnú správu Eurojastu. Prezentujem to tu výboru LIBE v aktuálnom zložení posledný krát a chcel by som sa poďakovať pri tejto príležitosti pánovi predsedovi za podporu e, z vašej strany počas tohto legislatívneho obdobia. Preukázali ste e, týmto, že e, vám záleží na bezpečnosti občanov európskych, že vám záleží na nás, orgánoch presadzovania práva práva a justičných orgánoch. Hovorím ako prokurátor. Prokurátori zohrávajú veľkú a dôležitú úlohu v reťazci bezpečnosti v Európe. Môžu zabezpečiť, že zločinci sa dostanú za mreže um, a že um, základné ľudské práva budú dodržiavané. Prokurátori sú uh, srdcom bezpečnostného reťazca v Európe a som vám veľmi vďačný za vaš vašu podporu, ktorú tento výbor jasne e, prejavoval že vám na nás záleží. Odprezentujem vám našu e, správu. V rámci prvej časti budem hovoriť o troch prípadoch a neskôr sa budem venovať niektorým výzvam do budúcnosti, ktoré naša agentúra má a ktoré má aj celý e, e, systém e, bezpečnosti a spravodlivosti v EU. Možno ste počuli o operácii Opolino, to je veľmi dobrý príklad spoločného európskeho boja proti organizovanej zločine zodpovednosti. Tento e, e, prípad boli na túto operáciu sme si zvolili preto, lebo ukáže, čo všetko krajiny môžu dokázať, keď navzájom spolupracujú. E, spolupráca tu bola medzi Europolom a Eurojustom. V 2014 sme začali holandské americké orgány e, zistili e, prípad prania špinavých peňazí cez malé reštaurácie a predajcov zmrzliny a prišli na to, že sú tam nejaké prepojenia do Nemecka, takže hľadali e, v Nemecku stranu a teda tiež sa chceli informovať, čo sa deje na inom území, aké dôkazy sú k dispozícii, aké spravodajské informácie informácie k týmto podozrivým. Takže aby som bol stručný, zorganizoval sa niekoľko stretnutí. Dve krajiny zistili, že sú tam aj iné prepojenia k iným krajinám, a síce k Taliansku a k Belgicku. A to bol dôvod toho, prečo e, sme e, mali tento multilaterálny e, prípad, túto kauzu v Eurojaste, Eurojuste s našimi partnermi v Europole. Príspevky z, teda vďaka príspevkom z členských štátov Europol vypracoval analytickú správu a bolo jasnejšie, ako to s tým prípadom vyzerá. Drogy boli dovážané z Latinskej Ameriky cez mm, Peristal v Antwerpách a a boli predávané väčšinou v Nemecku a zisky boli potom perané v Holandsku tým, že spolupracovali viaceré krajiny, teda tým, že sa pracovalo cez viaceré krajiny, mafiani dúfali, že sa im podarí vyhnúť sa orgánom činným v trestnom konaní a zdalo sa ako keby e, každý pôsobil sám za seba, nebol súčasťou medzinárodnej siete zločineckej. A krajiny, ktorých sa to týkalo, e, vytvorili spojený vyšetrovací e, tým, ktorý podporoval Europol a Eurojust. E, tento tým e, tiež si vyžiadal finančnú pomoc počas troch rokov z európskych fondov a dostali 180 tisíc eur v rámci tejto finančnej pomoci a to, čo e, vlastne e, dostali e, späť, bolo vrátené európskym občanom, bolo, že 84 podozrivých bolo zatknutých, 2 milióny aktív z kriminálnej činnosti e, bolo zadržaných a tiež e, kokain v hodnote viac než e, teda takmer miliardy eur. Takže toto naozaj je ukazovateľ veľmi veľkej efektivity pri postupe. Takže naozaj to nám ukazuje, že nemôžno podceňovať malé bilaterálne prípady, ktoré sa po Eh, dlhej náročnej práci eh, môžu stať eh, takýmito veľkými nadnárodnými kauzami a prípadmi. Takže v tomto smere E, prokurátori postupovali veľmi rýchlo. V druhom prípade sa budem venovať zneužívaniu detí kauze e, z e, augusta 2018. Istá žena bola obvinená zo systematického zneužívania vlastných detí. V Švedsku boli objavené tiež podobné prípady a Eurojust bol požiadaný požiadaní o pomoc. Najprv e, bolo potrebné lokalizovať podozrivých a potom, e, keď je lokalizovaný, je možné vydať európsky zatýkací príkaz v príslušnom jazyku. A tak sme tak aj urobili. E, uľahčili sme vydanie zatýkací, európskeho zatýkacieho príkazu a tiež európskeho vyšetrovacieho príkazu a vďaka dobrej legislatíve podozrive, ktorú máme, sa nám podarilo podozrive osoby by zatknúť a tiež vďaka zainteresovanosti sociálnych orgánov eh, or- deti boli v bezpečí a mohli sme nastoliť opäť spravodlivosť. A nebolo by to celé úplne eh, plné tento príklad našich aktivít, keby som nespomenul aj teroristické aktivity. E, viete, aké dôležité je pre európskych občanov bojovať proti terorizmu. Minulý rok sme sa zaoberali takmer 200 to teroristickými prípadmi. Počet týchto prípadov sa zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V tomto konkrétnom prípade, teda ten sa datuje už z 2018. A je to veľmi dobrý príklad uh, efektivity uh, pri mm, hrozbách bezpečnostných. Uh, len tri e, týždne neskôr po tejto e, žiadosti zo strany e, maďarských orgánov sa teda došlo k zatknutiu Um, podozrivého, ktorý bol podozrivý zo zabitia 20 eh, ľudí. Naša agentúra bola kontaktovaná, zabezpečili sme, aby táto informácia bola správnym spôsobom postupená kompetentným orgánom a podarilo sa zatknúť podozrivého a odovzdať ho do väzby a celé konanie proti nemu môže teraz začať. Tiež sme sa zaoberali zaoberali rôznymi typmi teroristických prípadov. Týkalo sa to aj Burkiny Faso, Mali v 2015-16, kde došlo k zabitiu a zraneniu mnohých ľudí. A tento prípad spomínam z jedného dôvodu. Pri terorizme vidíme, že došlo k miernemu posunu z bilaterálnych národných prípadov k nadnárodnej dimenzii. Stále viac krajín je zapojených do vyšetrovania a stále väčšiu úlohu majú tretie krajiny. To je teda dôvod, prečo musíme byť otvorení spolupráci mimo Európskej únie a z tohto dôvodu sa snažíme e, vybudovať dobré partnerstvo s určitými regiónmi, ako v tomto konkrétnom prípade regióny západnej Afriky. Výmena informácií, výmena dôkazov sa stáva stále dôležitejšou pri riešení prípadov. A to je tiež dôvod, prečo Eurojust podporuje iniciatívu siedmých členských štátov na založenie európskeho re- e, registra e, partnerov v rámci Eurojustu, ktorý by nám umožnil efektívnejšie a rýchlejšie pôsobiť pri už prebiehajúcich prípadoch. Dámy a páni, toto je e, tá časť, ktorá sa týka jednotlivých našich prípadov, na ktorých pracujeme a teraz by som vám rád porozprával o našich budúcich výzvach. Sú e, tri, najmä digitalizácia a technológie, spolupráca s tretími štátmi a problémy pri udržaní aktuálneho stupňa poskytovania služieb Eurojustu členským štátom. Digitalizácia tá sa stala problémom, pretože e, v stále e, zdigitalizovanejšom e, svete sme nutení pracovať stále trochu izolovaným spôsobom. Národné systémy neboli konštruované tak, aby sa ľahko zdieľali informácie informácie e, s partnermi v zahraničí. A to je tiež dôvod, prečo Eurojust navrhuje mm, zúčastneným stranám novú víziu v tomto smere. Minulý december sme navrhli novú víziu pod názvom e, Digitálna spravodlivosť a dôvod, prečo tak robíme, je veľmi jednoduchý. Vidíme, že súčasne, v súčasnosti Eurojust získava informácie v rôznych formách, v rôznych jazykoch a výsledkom je, že údaje, ktoré už sú zaznamenané v národných systémoch, musia byť opätovne niekam zadávané, treba preklad a vyžaduje si to veľa snah na strane EU EÚ na oboch stranách, aby vlastne e, splnili e, povinnosti, ktoré sú na ne kladené. Takže členské štáty túto iniciatívu Eurojustu veľmi privítali a my sme veľmi radi, že môžeme spolu s Európskou komisiou pokračovať v analýze tejto problematiky a dúfame, že to prispeje k niečomu hmatateľnému v blízkej budúcnosti. Spomínal som tiež potrebu spolupráce s tretími krajinami, najmä pokiaľ ide o boj boj proti terorizmu, ale to sa netýka len e, terorizmu samotného. Je to e, všeobecná výzva, lebo zločiny sú globálne. Je to globálny problém, na ktorý je potrebné globálne odpovedať. Pokiaľ ide o štatistiky, vidíme, že stále viac prípadoch e, sa otovára Eurojust aj prípadom s inými krajinami v minulých, krá- v minulých rokoch 1300 100 eh, prípadov sa týkala aj spolupráce s inými krajinami a ide nám o zlepšenie, zjednodušenie spolupráce s tretimi krajinami mimo EU, najmä so západným Balkánom, s regiónmi Latinskej Ameriky. Eh, posledná výzva eh, finančné zdroje potrebujeme, aby sme teda hm, mohli poskytovať služby na doterajšej úrovni. V minulosti teda e, to bolo 3300 prípadov otvorených v rámci Eurojustu e, e, a to boli prípady postúpené z členských štátov Eurojustu o 22% sa ich počet zvýšila v 3300 prípadov. To sú staré kauzy, na ktorých sa už pracuje, takže potom podporujeme členské štáty vo viac než 6500 prípadoch. Robíme e, to s e, relatívne skromným rozpočtom 38,6 e, miliónov. To je náš rozpočet a môžem citovať váš, vašu ostatnú správu k VFR, že by sme sa mali sústrediť na aktivity, ktoré prinášajú najväčšiu prídanú pridanú hodnotu. Myslím si, že toto je naozaj veľmi dobrý indikátor a budeme robiť v tomto smere ešte viac. A pokiaľ ide o naše e, budúce e, finančné výhliadky, vidíte to na obrazovkách tu. E, potýkame sa e, s finančnými obmedzeniami. Je to e, rušivá vec, pretože iné agentúry EÚ dostávajú viac. Napríklad Europol v nasledujúcom VFR dostane o 33% viac než v predchádzajúcom. A mohol by som takto pokračovať, pokračovať Ehm, ale je to všetko uvedené na starane 47 správy. A dôvod, prečo to spomínam, je veľmi jednoduchý. Čo by som tu chcela zdôrazniť je, že ten e, kľúčový e, recept pre náš úspech v oblasti justičnej spolupráce je, že musíme navzájom spolupracovať a e, táto magická spolupráca je skutočne veľmi dôležité. Obávame sa, že pri eh, posilňovaní policajných zložiek a opomínaní justičnej mm, mm, spolupráce vytvoríme eh, akési úzke eh, hrdlo a vytvoríme problém, ktorý bude mať svoje dopady. Mm, a teraz to už nechám na vás a na záver jedna pozvanka. Eurojust organizuje Deň otvorených dverí pre všetkých uchádzačov do Európskeho parlamentu 2. mája, čiže všetci, ktorí máte záujem nás poznať, naučiť sa viac o našich aktivitách. Naše priestory sú otvorené všetkým kandidátom. Ďakujem pekne. Pani Gomez, pani Krispek a pani G, ak eh, by vám nevadilo eh, kolegovia a každý za minútu by ste to zvládli. Eh, môžete to tak zvládnuť, lebo potom príde pán komisár a to je jeho posledná návšteva. Takže naozaj na jednu minútu, keby ste sa obmedzili, odpoveď bola nie. No ale prosím, naozaj jednu minútu a na Ďakujem, pán predseda, za vašu správu. V plnej miere podporujem úlohu, ktorú zohráva Eurojust. Eurojust je naozaj veľmi dôležitou inštitúciou, najmä eh, pokiaľ ide o boj eh, proti organizovanej nadnárodnej zločinnosti, eh, k, proti zločinnosti, ktorá zasahuje do našich spoločností a týka sa aj našich vlád. A samozrejme e, ide tiež o boj proti terorizmu. A e, z tohto pohľadu by som sa rada pýtala, opýtala na úlohu Eurojustu eh, pri ochrane neoficiálnych informátorov, pretože čoskoro eh, sa príjme smernica o ochrane neoficiálnych informátorov. Ide najmä eh, o prípad Pinto kto, eh, eh, ktorý bol v Portugalsku zatknutý eh, po tom, čo bol vydaný. A práve táto futbalová liga, to je prípad mafiánskych organizácií, ktoré prenikajú do tejto sféry, do ekonomiky v celej Európe. Takže tá vaša úloha by mohla byť veľmi dôležitá. Rada by som o tomto konkrétnom prípade hovorila, pretože pretože v mojej krajine sa mnohí veľa pýtajú na úlohu Eurojustu. Poprosím vás, aby ste naozaj boli veľmi struční, pretože pán komisár príde a veľa otázok eh, ho eh, čaká, takže máme obmedzený eh, čas. Natali. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za prezentáciu. Ja podporujem vašu agentúru, ktorá posilňuje Európsku úniu v tejto oblasti. Je to veľmi dôležité, aby sme ju mali. Bolo to tu práve povedané. Tá spolupráca je na úrovni transnárod, nadnárodnej, nad, cezhraničnej. A vy ste to veľmi pekne popísali. Eurojust má teda tú pridanú hodnotu, pokiaľ ide o justičnú spoluprácu. A možno také dve, tri otázky z mojej strany. Hovorili sme tu napríklad o boji proti terorizmu E, takisto e, ste sa na to sústredili aj vy vo vašej správe a v rámci výboru pre boj proti terorizmu sme od, predložili odporúčania, ktoré trvali na úlohe vašej agentúry a podporovali predovšetkým spoluprácu medzi Eurojustom a Europolom na to, aby tu bola spolupráca imperatívneho charakteru v oblasti, na to, aby tu boli podporované tie aktivity, ktoré majú jednoducho nájsť tých potenciálnych aktérov v oblasti teroristických útokov. Bolo tu v tomto ohľade podpísané memorandum s Europolom. Europol a Eurojust podpísali teda memorandum, ja sa z toho teším a ja by som chcela vedieť, že aké sú tie ďalšie konkrétne etapy, konkrétne na to, aby sa táto spolupráca podporovala, ako sa vyvíja výmena názorov, hovorili ste tu o výzvach, pokiaľ ide digitalizáciu a ako sa teda spolupracuje s justičnými orgánmi členských štátov. Bude tu možno nejaká systematická e, e, zmena v tejto digitalizácii a pokiaľ ide o celkové spúšťanie Európskej prokuratúry, ako táto spolupráca sa organizuje v tejto oblasti konkrétne, práve pokiaľ ide o túto oblasť a pokiaľ o reformu Eurojustu. Ja som bola spravodajkyňou, prijali sme správu minulú jeseň. Ako to teda vyzerá? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pani Činiči a potom ešte Kristín Veržia a potom koniec. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať takisto pánovi Hamranovi za jeho slova a prednášku. Aj my v Taliansku ako keď som pracovala v tejto oblasti, tak som vždy bola presvedčená o tom, že toto zosietenie a výmena názorov je veľmi dôležité na to, aby sme bojovali proti tomu cezhraničnému, cezhraničnej organizácii kriminálnej. Takže my sme vždy podporovali túto organizáciu Eurojust, ale dve veci by som chcela spomenúť konkrétne. Vy ste hovorili o, o Políne a Otázka je, ako vy zadefinujete mafiánsku sieť. V súčasných zákonoch, ktoré máme, sú dostatočné tie nástroje, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme bojovali proti organizovanému zločinu. Máme tu rozdiely medzi jednotlivými predpismi a zákonmi v členských štátoch. Nemali by sme možno urobiť ten ďalší krok na to, aby sme mali spoločnú definíciu, spoločnú definíciu kriminálnych organizácií a potom ešte pokiaľ ide o tému prepra- prepracovanie e, dohovoru z Palerma. 189 štátov to podpísalo. E, vzhľadom na tú skutočnosť, že spoluprácu s tretimi krajinami treba zlepšiť, tá situácia sa má aj tak, že tento dohovor, kde vlastne aj Európska únia je zúčastnená ako strana, mohol by tento dohovor byť ako taký prospešný nástroj v tejto oblasti? A možno ešte jedna konkrétna otázka. E, téma, v ktorej sa možno ešte neurobilo veľa, ale musí sa v tejto oblasti urobiť ešte niečo. Aj keď teda máme medzičasom už menej migrantov, je to teda téma obchodu s ľuďmi, obchodovania s ľuďmi. Ako sa dá tento problém riešiť? Ja si myslím, že v tejto oblasti sa musí urobiť oveľa viac. Možno by som rada počula vaše slova k tejto téme. Ďakujem, že ste prišli medzi nás a že tu máme takúto dobrú spoluprácu s Eurojustom. Ďakujem za to, čo ste doposiaľ urobili. Ďakujem pekne, Mári Kristi, veľmi stručne, pretože pán komisár už čaká. E, dajte mi môj čas, vážený pán predseda. Skutočne budem sa snažiť byť stručná. Eurojust spolupracuje v oblasti eh, justície. My tu v parlamente vždy máme trochu nedôveru, pokiaľ ide o medzinárodnú spolupráciu v oblasti justície, keď sa pozrieme na tie krajiny, ako medzi sebou spolupracujú. A práve z tohto dôvodu som prekvapená, keď som čítala vašu správu, kde sa uvádza, že Eurojust spolupracujú napríklad s Líbiou, jedinou krajinou, ktorá je uvedená v tej správe, pokiaľ ide o oblasť Mediter- Stredomoria. My vieme všetci veľmi dobre, že tam nie je justičný systém v Líbii a preto by som chcela vedieť, že vlastne v čom spočíva tá spolupráca s Líbiou a predovšetkým v čom teda spočíva tie, tie prípady, ktoré prejednáva Eurojust s Líbiou, práve pokiaľ ide o obchodovanie s migrantami. Sú tu je tu teda niečo prekvapujúce, keď to čítame, ak poznáme e, situáciu v Líbii. Vážený pán predseda, chcela by som vás požiadať, v prípade, že nebudeme mať teda adekvátne odpovede zo strany nášho hostia, že by sme poslali otázku na ústne zodpovedanie v tejto oblasti, pretože pre mňa to je veľmi závažná otázka. A takisto, ak sa vám teda nepodarí všetko zvládnuť časovo dnes, tak poprosím vás, zareagujte aj na otázky tých poslancov e, ktorí sa spýtali otázky. Buďte prosím vás struční. Ďakujem pekne, urobím, čo je v mojich silách. Ďakujem za vaše otázky, ďakujem za váš prejavený záujem. Pokiaľ ide o vašu prvú otázku, pokiaľ ide o ochranu e, oznamovateľov nekalých skutočností, prípad Ruja Pinta, tu Eurojust podporuje členské štáty, pokiaľ ide o ochranu whistleblowerov a je to skôr politická alebo legislatívna otázka, takže je to na pleciach národných parlamentov, aby regulovali všetky tie podmienky, v rámci ktorých títo whistleblowery môžu byť chránení. A tento konkrétny prípad Rio Pinta, tu by som povedal, že táto osoba bola whistleblowerom aj v iných prípadoch, ale bol vydaný z Maďarska do Portugalska v inom prípade, nie teda v prípade, v rámci ktorého spolupracoval s policiou a s justičnými orgánmi. A pokiaľ ide o druhú otázku, úloha Europolu a budúcnosti spolupráce medzi Eurojastom a Europolom, EPPO a pokiaľ ide o výmenu informácií. Áno, tu sú tie ambície v takom duchu, že chceme systematickú výmenu operačných informácií medzi Europolom, EPPO a ďalšími agentúrami. Je to vlastne už aj právna požiadavka, ktorá v jednotlivých legislatívnych nástroch je obsiahnutá a je to ten prístup do databáz, takže je to niečo, čo treba implementovať, ale s čím sme nepočítali, je, že tento hit, no hit prístup do databáz má aj určité finančné potreby a náklady si vyžaduje a preto musíme urobiť všetko preto, aby sme mali dostatočné prostriedky na to, aby sme tieto právne požiadavky implementovali. A pokiaľ ide o Políno, áno, potreba harmonizovanej legislatívy je veľmi dôležitá a práve v oblasti harmonizácie tejto konkrétnej oblasti sa nám podarilo dosiahnuť veľa. Myslím, že už máme aj dohodu na úrovni členských štátov v tom duchu, že namiesto toho, aby sme sústredili na legislatívny vývin situácie, by sme sa mali skôr sústrediť na výmenu informácií. Takže toto je možno ten ďalší krok, pokiaľ ide o túto oblasť. Nelegálna migrácia a čo robíme v tejto oblasti, my podporujeme krajiny vždy v tých prípadoch, keď nás o to požiadajú. Možno sa to týka výmeny operačných informácií alebo koordinácií informácií alebo iba pokiaľ ide o výmenu dôkazného materiálu. Takže toto je všetko zabezpečené. My nemôžeme ovplyvniť počet prípadov, ktoré dostávame. To je všetko záležitosť, ktorú nedokážeme ovplyvniť. Veci sa tak skrátka majú. A ďalšia otázka, ktorá sa týkala spolupráce s Líbiou a toho, akú vlastne formu spolupráce s Líbiou máme. Myslím, že táto spolupráca je tak strategická, ako aj operačná. Mali sme tu opakované požiadavky zaangažovať líbyjské úrady do riešenia problematiky nelegálnej migrácie a v strategickej oblasti by sme radi vybudovali e, solidné partnerstvo, preto aj potrebujeme program Euromed Justice, kde je vlastne aj Líbia a viete, že pokiaľ ide o Líbiu, tam sú veľké výzvy na to, aby sme vôbec našli toho náprotivka v tejto krajine, s ktorým môžeme byť v kontakte. Ďakujem ešte raz za možnosť prísť pred vás a prezentovať stav veci. Ďakujem. Mari Kristín, nemáme čas. Povedal som ti, že dostanete písomnú reakciu a on s tým súhlasí, takže bude to v písomnej podobe predložené. My sme si uvedomili, že sú tam aj tie rozpočtové otázky, takže ďakujeme pekne za prezentáciu. V poriadku, pán komisár, poďte bližšie. Politicky nie, teoreticky stačí. Um, OK, I'll allow that. So, um, colleagues, we're running very... Um... Kolegovia, ako zvyčajne, už je 11.30, nebudem teda robiť nejaké úvodné slova, ale chcel by som povedať, že toto je vlastne posledný krát, keď máme komisára vo výbore. Je to úplne jasné, pretože mandát ide ku, do, do, sa končí a to však neznamená, že zrazu môžete povedať čokoľvek. Takže Máte tu možnosť iba, aby ste sa sústredili a dobre vybrali, formulovali vaše otázky, aby ste sa pýtali na to, čo vás skutočne zaujíma. Uplynulo 5 rokov, pán komisár, úprimne povedané. Tu máme pocit, ako keby e, bolo uplynulo 25 rokov. U vás ako 100 rokov? Hovorím teraz o tematicko, tematicko o, tej, o tých témach. Takže my máme pocit, že tu v tomto výbore uplynulo 25 rokov. Ja už čas nestíham sledovať, mne sa iba zdá, že sme sa do toho včera pustili. Tak to je váš pohľad na tú vec, ja to vidím úplne inak. V každom prípade nebudeme teda hovoriť o hocičom, going to leave it to you, Commissioner, to um, say what you want at this last uh, last appearance before Libe, before the end of the mandate. Thank you. And also can I thank you and the team and everyone. Ďakujem pekne, pán komisár, aj vášmu týmu. Ďakujeme za tú spoluprácu. To hovorím iba v prípade, že by sme nakoniec nemali čas na to. Takže ja vychádzam z toho, že ste teda žili dlhšie ako ja. Aspoň mám taký pocit, pán komisár. Ďakujem pekne, Klód. Ďakujem, drahý priateľ, pán predseda vážení poslanci, poslankyne, vážení kolegovia. Chcel som skutočne využiť tú príležitosť zhovárať sa s vami ešte raz, teda pred európskymi voľbami. A v tomto ohľade ďakujem Klódovi za pozvanie. Teda zhruba pred 5 rokmi, ako to Klód povedal, 30. septembra roku 2014 sme mali samé prvé, samú prvú výmenu názorov, nešlo tu teda iba o výmenu názorov a ja som mal pocit, že skutočne som bol ako keby na skúške tu pred vami. Chcel by som sa však aj poďakovať vám za vašu dôveru, ktorá mi bola prejavená. To je najdôležitejší prvok v rámci našich vzájomných vzťahov. Ďakujem za vašu dôveru teda vtedy, pokiaľ ide o to vypočutie svojho času, ale aj za tú dôveru, ktorú ste mi prejavovali počas celého toho času. Vďaka tej našej spoločnej spolupráci, kde sme dosiahli viacero výdobytkov v rámci oblasti bezpečnosti a migrácie, hoci to teda boli mimoriadne výzvy pred nami, a to si všetci uvedomujeme, bezprecedentná vlna migrá- migrácie, ktorá nás postihla a takisto viaceré teroristické útoky. Vôbec to nebolo ľahké a nie vždy sme sa dokázali zhodnúť na všetkom a vo všetkom, bolo to v roku 2014, keď výbor LIBE som vnímal ako taký najkomplikovanejší výbor a istým spôsobom si myslím, že sa to aj prejavilo a potvrdilo. Vy ste výborom, ktorý sa venuje otázkam, ktoré momentálne determinujú, určujú vlastne aj tú predvolebnú diskusiu pred voľbami. Migrácia a bezpečnosť to sú vlastne otázky, ktoré sú per definícionem politické a ktoré v podstate boli doposiaľ vždy riešené iba na úrovni národných štátov. Treba však pripustiť, že Európsky parlament vždy bol ochotný vystúpiť z toho sila a zdôraznil potrebu e, strategických riešení z dlhodobého hľadiska. Áno, takže treba povedať, že Libe je skutočne náročný výbor a oprávnene z tohto dôvodu treba povedať, že vždy som pocitoval vašu podporu v rámci našej spolupráce pri rozvoji týchto komplexných politík, kde vízia parlamentu bola inšpiratívna, inšpirujúca pre mňa. Chcem sa vám poďakovať aj za vašu prácu. E, všetci ste prispeli v oblasti finalizácie veľmi dôležitých e, legislatívnych návrhov, a to v rekordnom čase, a pracovali sme na nich častokrát paralelne. Najnovší Príklad je napríklad doda, ktorú sme dosiahli minulý týždeň. A to iba za 7 mesiacov sa nám podarilo posilniť európske hranice. Máme tam teraz už 10 tisíc zamestnancov v týchto pohraničných e, zdrojoch. Takže takýmto spôsobom sme vlastne dostali tým našim slubom. Chcel by som sa poďakovať ešte raz celému výboru Libe, predovšetkým Roberte Mecole a jeho tý, jej týmu, aj všetkým tieňovým spravodajcom za vaše úsilie. Skutočne sa teším na vaše hlasovanie dnes popoludní, kde by sa mal potvrdiť ten kompromis, ktorý sme boli dosiahli. Dnes môžeme povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť ďalší z tých výdobytkov a podarilo sa nám navi- naformulovať určitú politickú mapu pre budúce roky v oblasti migrácie, ale aj v oblasti bezpečnosti. Ale dovolte mi to povedať veľmi jasno. Ešte stále máme pred sebou veľa práce, predovšetkým pokiaľ ide o plné mieru implementácie legislatívnych textov, ktoré boli, ktoré boli prijaté. Naše spoločné úsilie sa doposiaľ, doposiaľ sústredilo predovšetkým na hľadanie najlepších a najudržateľnejších riešení, ktoré by vychádzali z princípov solidarity a zodpovednosti, ktoré sú kľúčom a jadrom našich európskych hodnôt. A vy ste hlavnými obhajcami týchto spoločných hodnôt. Navrhli sme bezprostredné opatrenia, ako aj dlhodobé riešenia, to aby sme lepšie manažovali e, migráciu vo všetkých jej aspektoch, tak interne ako aj externe, s jedným konkrétnym cieľom na to, aby sme čo možno najrychlejšie a najefektívnejšie zareagovali na túto krízu. Náš vyvážený a komplexný prístup sa venoval všetkým aspektom migrácie, záchrana životov, Viac než 700 tisíc ľudí sa nám podarilo v oblasti Stredozemného mora zachrániť od roku 2015. Podporujeme takisto aj tie štáty, ktoré musia vítať migrantov v prvom rade. Je to vlastne poprvýkrát, kde sme podporili také štáty ako Grécko, Taliansko, Španielsko, Bulharsko, Cyprus a Maltu, tým, že sme zabezpečili finančné, technické, operačné formy pomoci priamo v teréne. Relokácia, presídlovanie, sme pretavili, tieto dve veci sme prestavili do reality. Viac než 20 tisíc ľudí bolo relokovaných tak z Grécka ako aj z Talianska a viac než 50 tisíc utečencov e, z, z, poza hranic Európskej únie našli nový domov v Európskej únie od roku 2015 znižovanie stimulov, pokiaľ ide neregulárnu, nelegálnu migráciu, tým, že koordinujeme naše externé a interné formy politiky a tým, že sme aj rozbili nelegálne skupiny pašerákov ľudí. Týmto všetkým zabezpečujeme to, že bona fide cestovatelia majú ľahšie podmienky a Týmto sa vytvorila silnejšia spoločná azylová politika a podporila forma legálnej migrácie a integrácie. A to sú tie body, ku ktorým sa vrátim o trochu neskôr. Môžeme teda dnes povedať, že ideme správnou cestou. Dnes množstvo nelegálnych migrantov kleslo na úroveň, a dokonca aj nižšie, z obdobia pred krízou. V roku 2018 150 tisíc nelegálnych migrantov bolo EU, na európskych externých hraniciach eh, zadržaných. To je tá najnižšia miera za posledné roky. Je to o 19 menej ako napríklad v roku 2015. Tento trend znižovania tých ľudí, ktorí prichádzajú, pokračuje teda aj v tomto roku, v roku 2019 vyhlásenie medzi Európskou úniou a Tureckom prispelo skutočne veľkému zníženiu migračného toku práve pokiaľ ide o tú východnú mediteránsku trasu. Podpora Európskej únie prostredníctvom tohto nástroja pre utečencov v Turecku je kľúčovou časťou našej spolupráce. Toto sú teda konkrétne výsledky našich spoločných krokov medzi jednotlivými členskými krajinami, a Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Je to veľmi dôležitý prvok našej migračnej politiky, ktorý vlastne spočíval v tom, že sme podporovali cesty legálnej migrácie na to, aby sme odradili ľudí od nelegálnej migrácie a takýmto spôsobom rozbili ten model pašerákov ľudí a vytvorili atraktívne kanály príchodu do Európy. Bohužiaľ, Otázka modrej karty je v slepej uličke. Chcel by som sa v tejto oblasti poďakovať Klódovi za jeho úsilie v tejto oblasti. V plnej miere podporoval komisijné ambície na to, aby sme Európskej únii zabezpečili atraktívnu schému, aby sme jednoducho podporili konkurencieschopnosť nášho hospodárstva. Dúfam, že budúci parlament bude mať rovnakú mieru ambicioznosti, pokiaľ ide o podporu legálnej migrácie. Tak ako to bolo práve odprezentované, ten fitness check E, európskej legislatívy v oblasti legálnej migrácie, tam vidíme, že súčasné pravidlá, ktoré máme, skutočne sú adekvátne. Samozrejme, je tu ešte ďalší priestor pre zlepšovanie. Vždy sa dá robiť lepšie, pokiaľ ide o reguláciu jednotlivých pravidiel pre všetkých tých, ktorí prichádzajú do Európy, či už pre, za štúdiom, za rodinou alebo za prácou. Toto je v záujme nás všetkých. Kľúčovou časťou našich politík sú napríklad aj medzinárodné synergie a skutočne sa teším, že viaceré pilotné programy, kde sú kľúčové partnerské krajiny a tieto projekty sa pripravujú. Čo je však viac, je to, že to je doplnené aj na úrovni partnerského rámca v oblasti migrácie, ktorý je ukotvený v rámci našich všeobecných vzťahov s našimi partnerskými krajinami. Dovolte mi však teraz upriamiť pozornosť za jednu z tých najkritickejších tém v týchto rokoch, na to, aby sa zaznamenala zmena v oblasti migrácie. Je to vytvorenie spoločného európskeho azylového systému. Chcel by som však v prvom rade poďakovať parlamentu za to, že prijal pozíciu vo všetkých, v oblasti všetkých siedmých legislatívnych častiach, ktoré sú dôležité v tejto oblasti. A ďakujem vám za vašu ochotu spolupracovať s radou na to, aby sa pretlačili všetky naše návrhy v tom zmysle, aby Európska únia bola skutočne vyzbrojená azylovým systémom, ktorý bude adekvátny na riešenie budúcich výziev. Ja viem, že my zdieľame určité spoločné odhodlanie, ale že sme rovnako spoločne sklamaní v niektorých oblastiach. Stále potrebujeme určitý politický, politickú dynamiku na to, aby sme zabezpečili konkrétne, konkrétne výsledky. Bude to pre mňa prioritou až do konca môjho mandátu. Budem naďalej pracovať a spolupracovať s členskými krajinami, aby sme zabezpečili pokrok, aby sme boli pripravení e, spolupracovať s novým parlamentom. Súčasťou tohto komplexného postupu musím povedať, že mi je ľúto, že sa nám nepodarilo začať trialógy ohľadne smernice o navracaní utečencov pred e, európskymi voľbami. Skutočne robíme, čo je v našich sílach na to, aby sme intervenovali čo možno najskôr, na to, aby sme odradili nelegálnych migrantov a aby sme riešili prapríčiny tejto nelegálnej migrácie. Avšak v prípade, že niekto nelegálne zostane na území Európskej únie, táto osoba musí jednoducho byť navrátená do krajiny pôvodu. Toto je kľúčové na to, aby vyvážená migračná politika bola dôveryhodná, aby sa zabezpečila podpora zo strany občanov. A pokiaľ ide o víza, Chcem vám tiež poďakovať za nedávnu dohodu o vízovom kódexe. Spravodajca Juan pán López Aguiar a jeho tým tieňových spravodajcov. Ďakujem. Tento, toto má tiež uľahčiť vlastne kontakty medzi ľuďmi, napríklad občania Gruzinska, Ukrajiny. Teraz môžu bez víz cestovať teda do šengenskej oblasti, čo je dôležitý krok na posilnenie prepojení medzi občanmi. Čo je veľmi významné pri tých osobných stretnutiach, to je zachovanie šengenského priestoru. Ako sme opekovane hovorili v tejto miestnosti, Schengen je jeden z najväčších úspechov výdobytkov Európskej únie a malo by to byť nezvratné. Potrebujeme mať jasné pravidlá pre členské štáty, pokiaľ ide o kontroly na vnútorných hraniciach, Musíme naďalej pracovať týmto smerom. Pani Fajon je rovnako odhodlaná, som si, toho, som si o tom istý. V roku 2014 počas môjho vypočenia som vás požiadala, aby ste sa zamysleli nad posilnením našej kapacity zvládať naše hranice. Prejavuje to, je, toto je hlavnou časťou našej práce, ako som viackrát opakoval. Európa nikdy nebude pevnosťou, ale musíme vedieť, kto prekračuje naše hranice. Naše vonkajšie hranice sú nexom medzi našou spoločnou prácou na migrácii a bezpečnosti. A teraz vďaka tejto práce, práci e, sú vonkajšie hranice miestom, kde sa e, informácie pre, preverujú s predstihom, teda šengenský informačný systém, systém entry-exit a ďalšie. Vy ste zásadne pomohli e, v, s týmito perolomovými rozhodnutiami. Interoperabilita, ktorá prepojí všetky tieto body, to je našim najnovším výdobytkom v tom prelomovaní jednotlivých uh, oddelených miest, aby sme odstranili aj tie, povedzme, nejaké slepé body Chcem vám poďakovať najmä spravodajcom pánovi Lenersovi Melovi a ich tieňovým spravodajcom. Predchádzanie radikalizácie a zvládanie terorizmu tak offline ako online to bolo v centre našej politiky. Aby sme zabezpečili bezpečné prostredie online, navrhli sme legislatívu, ktorá má odstraňovať e, veľmi rýchlo teroristický obsah online. Nedávne udalosti nám ukázali, aké je významné e, primerane k tomu pristupovať správnym rámcom. Veľmi ľutujem, že sa nám nepodarilo tento spis uzavrieť ešte pred voľbami. Je to príležitosť, ktorú sme si nechali utiecť. Nebudem postupne spomínať všetku tú legislatívu, ktorá bola prijatá o boji proti terorizmu a vážnej trestnej činnosti vrátane financovaní terorizmu, e, prániu špiravých peňazí, boj proti pašovaniu ľudí. Ten zoznam nie je vyčerpávajúci. Všetci to dobre vieme. Ale chcem túto príležitosť využiť a informovať vás, že sme našli predbežnú dohodu o rokovaniach PNR s Kanadou v súlade s rozhodnutím súdu. Moje služby vás o tom určite prídu informovať. No a v neposlednom rade ešte niekoľko slov k financovaniu. Komisia navrhla zvýšiť dlhodobé financovanie na rok 2001 až 2007 2027 v oblasti azylu, vonkajších hraníc a bezpečnosti. Je to silný politický signál, že Európska únia chce do, zrealizovať ambiciozne ciele s dostatočnou úrovňou financovania. Som presvedčený, že budúci parlament si zachová túto úroveň ambície. Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia, toto sú niektoré z našich konkrétnych krokov a do výdobytkov za posledné roky. Chcem vám všetkým poďakovať za vašu osobnú angažovanosť, odhodlanosť, kombináciu zručnosti a úsilia. Mohol by som postupne spomínať všetkých spravodajcov jednotlivo, ale jednak je vás príliš veľa a po druhé, spravodajcovia nie sú tí jediní, ktorí prispievajú k tomu, aby sme odvedli túto obrovskú hromadu práce. E, veľmi dôležitý pre každý spis aj tým tieňových spravodajcov. Všetci vy, ktorí ste členovia tohto náročného výboru, ktorí ste pozmeňovali, e, ktorí ste diskutovali a prijali tie dôležité správy, samozrejme vaši politickí poradcovia, asistenti a sekretariát výboru LIBE. Chcem poďakovať všetkým. Sú kľúčoví v, pre, pre všetok úspech chcem pokračovať v práci, aby sme finalizovali to, čo máme ešte na stole. Viem, že niektorí z vás sa vrátia po voľbách a teším sa na to, že vás tu opäť privítam, aby sme spoločne túto prácu dotiahli. Veľmi ľutujem, že niektorí z vás si sa rozhodli nevrátiť sa. Vaše skúsenosti sú veľmi cenné a určite ich využijete v prospech nášho spoločného domova Európy. Som si istý, že naše cesty sa opäť skrížia s mnohými z vás. A napokon ešte niečo, čo je pre mňa osobne veľmi dôležité. Ide, to, ide mi to naozaj zo srdca. Chcem vyjadriť vďaku predsedovi výborov, Klodovi Morášovi. Bol som veľmi poctený a mal som veľké šťastie, že som mohol spolupracovať s predsedom výboru eh, jeho eh, reputácie. No, nekazte mi tu meno, narušuje predseda. Claude, vy ste jeden z najlepších európskych štátnikov. Odhodlaný, angažovaný, efektívny, skúsený legislatívec. Keď sa e, udeje Brexit, Európe budete veľmi chýbať. Tento výbor, ehm, tomuto výboru budete veľmi chýbať a mne osobne bude chýbať spolupráca s vami to im to férovým a efektívnym spôsobom. Ďakujem veľmi pekne, že ste viedli tento výbor. Ďakujem za vašu podporu a za vaše priateľstvo. Kolegyňa a kolegovia, ďakujem vám za pozornosť. You can clap, I was um, and I've had a hard... Áno, naozaj mám za sebou ťažký týždeň Brexit ešte nenastal, takže možno ja budem jeden z tých, ktorí sa vrátia, <laughs> aby som vás prenasledoval. Ja si nevyberiem. Krajina je v rozklade. No, človek nikdy nevie. Ale ďakujem veľmi pekne a naozaj ešte než e, sa pustíme do všetkých tých bojových línií za posledné roky, je to bezprecedentné. Spomínali ste napríklad tenových spravodajcov, vidíte vyčerpanie tulajších e, pracovníkov a členov. Je to teraz už asi veľmi rozšírené, že členovia tieňoví aj e, pracovníci sú úplne vyčerpaní vzhľadom na to množstvo práce, množstvo legislatívy, ktoré prechádza cez tento výbor. Akýkoľvek nezávislý pozorovateľ e, si všimne, že toto ešte nikdy v žiadnom výbore takto nebolo, určite nie v tom lisabonskom období, že sme mali toľko legislatívy pred sebou. Takže niekto sa tým zaoberá, ľudia e, to robia tu a takisto rozpočtové stretnutie včera. Na tom sa tak intenzívne podielali. Okrem toho e, všetky tie definujúce otázky Európskej únie, tá meká legislatíva, článok 7, je to veľmi emocionálne nesmierne zaťažujúce pre členov aj pracovníkov. Všetko to vydržať. Takže naozaj, než to tu začneme rozoberať, tú mŕtvolu, povedzme, e, všetkých týchto spisov, myslím si, že výbor naozaj odvedol obrovskú prácu, nikdy som nevidel nič podobné. Spomínali ste práve spis, vidíte, že sme to v rekordnom čase zvládli, išlo to do rady a rada to iba skritizuje. To je neobyčajné. Toto sú ľudia, ktorí implementovali PNR, čo je obrovský historický spis pre tento výbor. A sú tu ľudia, ktorí rokujú o obrovských spisoch, prakticky pomaly cez obedovú prestávku. A včera tu bol niekto tesne pred kolapsom, ja ho nebudem teraz zahamovať, ale je to, je to naozaj abnormálna situácia, takže títo ľudia naozaj odvedli obrovský kus práce za posledných 5 rokov. Mm, ste do toho zahrnutí, ďakujem všetkým členom. Dobre, no a teraz môžete rozpútať e, všetku svoju rozhorčenosť. Je to politické, samozrejme, každý má svoj názor na všetko. Začneme teda koordinátormi. Za pani Mecelu je tu Monika Holmajer a potom Birgit a potom ďalší. Takže poprosím, keby ste boli čo najstručnejší. Ja sa ospravedlňujem, že som tak dlho rozprával. Milý pán predseda, kolegyňa kolegovia, pokúsim sa byť stručná. V prvom rade srdečná vďaka pánovi komisárovi za to, že je ochotný vždy prísť do výboru, komunikovať s nami. Po druhé, ďakujeme aj za odvahu v týchto ťažkých časoch spolu s celým tímom predkladať nielen jednoduché spisy, ale aj komplikovanejšie v časoch terorizmu alebo rástuceho organizovaného zločinu. Sú tu mnohé medzinárodné súvislosti, potom utečenie, migrácia, obchodovanie s ľuďmi. Nie je to úplne jednoduché vždy čo najkratšom čase predložiť všetky tie dôležité spisy, ktoré sa nám nepodarilo pred, e, zrealizovať za 25 rokov. Žiaľ, pri niektorých sme sa stále ešte zasekli, napríklad balík o azylu, azile, to je veľmi komplikované, členské štáty sú veľmi rozhádané a naozaj dúfam, že v, ďalšom, v ďalšom legislatívnom období sa predsa len posunieme o krok ďalej, že členské štáty budú trošičku jednotnejšie. Aspoň teda som sa ešte nevzdala tej nádeje. Ale máme dve konkrétne otázky. Jednak otázka sa týka nových rozhodnutí, čo sa týka Frontexu, rastoch Frontexu, tak čo sa týka jeho úloh, ako aj personálneho obsadenia. A ak hovoríme teda o nejakej veličine 10 tisíc mužov a žien, tak to je dôsledok, že štruktúra agentúry sa musí absolútne zmeniť. Preto trošku by ma zaujímal taký pohľad dovnútra, pretože je rozdiel, či tam mám 500-600 ľudí, alebo či tam je predsa len nárast na e, taký počet, ktorý jednoducho je nezvyklý a vzhľadom na štruktúru agentúry. Obyčajne taká agentúra má teda nemá takýto počet ľudí, takže zaujímalo by ma možno trošku pohľad do budúcnosti aj vzhľadom na zmenené štruktúry, mm, administratívne budovanie kapacít, to, čo teda Frontex má. A druhá otázka, e, keďže zlyhal ten spis k tým vnútorným hraniciam, alebo teda zlyhá, pretože trialog nebol úspešný, pre mňa teda vyvstáva otázka, či v budúcnosti nebolo by lepšie zo strany členských štátov, keby e, sa skôr e, e, stávalo na nejaké flexibilnejšie aktivity krátkodobo, lebo to musí byť aj teda istý manažment rizika, ak sa skonštatuje nejaká aktivita v rámci vnútorných hraníc, tak musíme Ehm, sa dostať do stavu, v ktorom spolupráca na hraniciach na boj proti závažnej trestnej činnosti bude niečo absolútne samozrejmé a nebude to až také reštriktívne jedno, v jednotlivých prípadoch. Čiže zaujímalo by ma, aký je ďalší postup komisie. Dobre, Kolegyňa, kolegovia, každý dostane dve minúty. Prosím, keby ste dodržali svoj rečnícky čas, len naozaj tie kľúčové, bo všetci ste dnes na rečníckom zozname. Birgit, nech sa páči, Birgit Cipel. Dobre, tak to je teraz dosť výzva po viac než troch minútach. Začnem niekoľkými e, pojmami, ktoré komisár použil. Hovorí, že chceme podporiť členské štáty pri privítaní migrantov najlepším možným spôsobom. No úprimne, ja už sa neteším na to, že by členské štáty mali vítať migrantov. Ja by som bola veľmi šťastná, keby vôbec akceptovali, že migrácia je téma a keby akceptovali, že ľudia prichádzajú do ich krajín, žiadajú o pomoc a ja teda úprimne povedané neviem, kam tie peniaze idú, keď sa pozerám na situácie napríklad v Maďarsku, Bulharsku, keď sa pozriem na tie vytláčania z Ceuty, Melili a ďalšieho vlasti, Čo vlastne robíme? Ja chápem, že niektoré krajiny mimo Európy sú v takej slučke ako Balkán, ale oni sú v tej slučke preto, že európske členské štáty nie sú ochotné migrantov akceptovať a nemali by sme odvracať pohľad od toho reálneho problému. Čo sa týka modrej karty, relokácie, presídlenia, ja už nie som taká optimistická. Členské štáty veľmi rýchlo príjmajú rozhodnutia, keď ide o bezpečnosť, terorizmus, ale keď je o nej témy, tak sa nevedia rozhodnúť a práve v tom inom spise, ktorý sme tu preberali, než ste prišli, pán komisár, tam sme uviedli, že neexistencia spoločnej európskej línie E, tak čo sa týka legálnej migrácie pre utečencov, ale aj čo sa týka legálnej migrácie pre ľudí, ktorí hľadajú lepšiu budúcnosť, pracovné miesto. To je problém, pretože nikto mimo Európskej únie, možno dokonca ani nikto v Európskej únii nechápe e, tu, tie veľmi e, odlišné možnosti alebo nemožnosti vstúpiť do Európskej únie legálnym spôsobom. Iba jedna vec k dohode EU-Turecko, to nebola dohoda spolu s Európskym parlamentom, to bola dohoda členských štátov a nefunguje. A myslím si, že v budúcnosti, ak budeme e, teda chcieť, ak niekto bude chcieť európske peniaze, treba to všetko prediskutovať vo všetkých troch európskych inštitúciách, alebo nech si to členské štáty robia samé a potom nech sa to aj platia a nech nám seba vezmu to bremeno, ak to takto nefunguje. Čiže naozaj veľa práce, áno, neurobili sme toho až tak veľa, ešte stále sa e, teda mm, čo to očakávame a dúfam, že členské štáty pochopia, že e, stojíme z oči voči náročným situáciám a ak táto Európska únia bude chcieť zohrávať úlohu vo svete aj v budúcnosti, tak naozaj budeme potrebovať viac Európy, viac spoločných pravidel vo všetkých oblastiach a naozaj len dúfam, že cez obednú prestávku členské štáty konečne pochopia toto. Ďakujem Birgit, Natalie Grisbeck za Alde. A už tu nie je. Judith z Argentíny. Á, pardon, Helga, nevidel som vás, ospravedlňujem sa. Helga Stevens za EKR. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Európsky súd pre ľudské práva v roku 2012 prijal rozhodnutie Hersia mal proti Taliansku. E, hovorilo sa o tom, že tie kolektívne vyhostenia sú nelegálne a teda, že migranti sa majú vrátiť do poslednej krajiny tranzitu. A to sa udialo Taliansko tvrdí, že chráni svoju vonkajšiu hranicu, a tá dohoda s Libiou, tam hovoríme o otvor- Európe otvorených hraníc. Čiže môžete sa dostať na Európsky súd a sú tam finančné stimuly pre pašerakov. Oni to naozaj vidia ako veľmi lukratívnu možnosť a my všetci máme zodpovednosť pre krajiny, ako je Turecko. A dúfame, že teda Frontex teraz bude trošku viac pracovať na realizácii tej politiky. Táto odhodlaná politika vonkajších hraníc ako by chýbala. Pán Avramopoulos, dali si niekedy svojim službám úlohu, aby zistili, ako tieto operácie návratu na mori, ktoré fungovali pred rokom 2012, by sa mohli opätovne obnoviť, zohľadňujúc legislatívu Európskeho súdu pre ľudské práva. Čo ste urobili, aby ste z, vy zlikvidovali perverzné následky tohto rozsudku. Predsa máme tu masívne a nelegálne prekračovanie hraníc a citujem, citovala som z odôvodnenia, z návrhu komisie. Thank you very much, Helga. Um... Ďakujem pekne, Helga. A teraz Judith Sargentini. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi komisárovi za to, že nám poskytol takýto uh, prehľad. Uh, Myslím si, e, že e, si myslím, že e, sa, mm, aj pre mňa to je ako keby to bolo včera a nie pred 25 rokmi. A keď sa pozriem na tie posledné, na, na ostatných 5 rokov, myslím si, že sa nám nepodarilo vyriešiť migračnú krízu. Ide tu skôr o krízu jej riadenia. A informácie, ktoré sme dostali dnes o kontrole vhodnosti Eh, legálnej migrácii, že teda nie je potrebné eh, nič eh, meniť, aby sa umožnilo viac migrácia. Mám na mysli legálnu migráciu pre pracovné aktivity. No už som Kalamana, ehm, keby išlo o smernicu o návratoch, kde som spravodajkyňa. Potom by som povedala, no už ani ehm, netreba začať eh, hovoriť, pretože tam nebolo potrebné ju zrevidovať, ale bolo potrebné postarať sa o to, aby členské štáty ju implementovali. A takisto je to aj pri tej kontrole vhodnosti pri eh, fitness eh, checku. Potrebujú členské štáty nové, novú legislatívu legislatívu, ktorá by umožnila e, uchádzať sa o azyl aj e, ľuďom, ktorí majú nižšiu e, kvalifikáciu. Pokiaľ ide o dohovor PNR s e, Kanadou, ktorý by bol e, v súlade s e, rozhodnutím súdu, tam by som vás poprosila o mm, váš názor. A pokiaľ ide o list generálneho sekretára, sekretára, riaditeľovi eh, Frontexu. Naši kolegovia už ráno sa pýtali, či by sme mohli tento eh, list eh, dostať, aby sme si vedeli urobiť obraz. A v tomto liste sa teda píše o spolupráci medzi Frontexom a medzi záchranným centrom v Líbie. Rada by som to lepšie pochopila, ako sa to deje včera Eh, bolo povedané, ak teda eh, by eh, tam bolo z lietadla mm, pozorované, že sú tam ľudia v problémoch, potom by boli informované príslušné zložky, ale my vidíme, že tam nie je žiadna teda oficiálna spolupráca s libijskými zložkami. Ak by to bolo oznámené aj z centru v Tripolise, potom by sme si to vedeli predstaviť ľudia. Takže chceme všetci vedieť, čo sa deje za ľuďmi, ktorí sa vrátia, ktorí sú vrátení na libyské pobrežie ehm, keď sa teraz zavrela operácia Sofia, Stredozemné more sa zdá byť e, pomerne prázdna. Ehm, ak by som ja bola mm, Mm, námornou obchodnou loďou. Naozaj by som e, sa obávala, ako to bude v letnom e, období. A teda by sme e, radi mali tieto informácie a potom k tej smernici o návratoch. Takže pokiaľ ide o tento list, pán komisár nám poskytne informácie a potom tiež dohoda o PNR s Kanadou možno sa to dá riešiť na našom poslednom stretnutí 11. apríla, aby sme to skrátili. A ešte dávam slovo Korneli, ktorá sa hlasí o slovo ako posledná. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem, Klód. Je dobré môcť sa tu takto stretnúť a pravidelne sme to takto robili, aj keď sme mali e, a máme rôzne názory, to pán komisár dobre vie a preto je dobré, že tento výbor je taký komplikovaný a nech takým aj naďalej zostane. Keď sa pozrieme na uplynulých 5 rokov, treba povedať, že v otázke uh, Mm, utečenskej politiky, ktorá by bola harmonizovaná, sme zlyhali. To si treba takto povedať. Nič e, sme nedosiahli. Mm, podporovali sme síce Frontex a tam ešte treba ešte nejaké veci doladiť. V týchto piatich e, rokoch, keď sa porovnajú s predchádzajúcimi 5 rokmi alebo s inými 10 ročiami, ešte nikdy neumrelo toľko ľudí na hraniciach EÚ, než e, je tomu dnes. A to treba vziať na vedomie. A je e, pre mňa nepochopiteľné, že rada e, nás necháva takto na holičkách eh, pri tejto najdôležitejšej problematike migračnej politiky, že sa to jednoducho odsúva, zahmlieva, nezaujíma nás to, ale dohodneme sa pri Frontexte, eh, ale možno Frontexe, ale možno tiež nie v otázkach financovania Frontexu. Takže mm, naozaj eh, nemôžem akceptovať, že nič sa nerobí a prečo tento balíček azylový sa vôbec nepohol, prečo sa s nami vôbec nerokuje. Európsky parlament predsa k Dublinu veľmi pozitívne uznesenie prijal, možno je to dokonca historické rozhodnutie, keď sa zohľadní, že sa nám podarilo dohodnúť sa. Takže rád by som niečo o Dubline sa od vás dozvedel, čo je problém, kde je problém, aké sú nové dôvody, staré dôvody. Ešte dva malé problémy. Hotspoty tie mi spôsobujú eh, problémy eh, v eh, tých jednotlivých lokalitách. Tie obrázky nedá sa už na ne pozerať, prečo komisia nemôže mm, umožniť, aby tí ľudia prišli z týchto ostrovov, pretože ostrovy sú plné utečencov, sú preplnené, je človeku zle už len keď sa pozera na tie obrázky, takže tu treba prijať rozhodnutie, aby sa pri najmäšom sociálna situácia trochu zlepšila. A posledný bod, chcem sa opýtať, či naozaj e, si myslíte, že je akceptovateľné, že sa takto kriminalizujú záchranné lode na mori, v Stredozemnom mori, ktoré nie sú pod vlajkou Frontexu. Toto ma zaujíma a mnohých ľudí tiež. Pýtaný Damila. Eh, ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, musím ísť na zasadnutie predsedníctva, takže takto eh, rýchlo. Ďakujem, pán komisár, že ste prišli medzi nás dnes a ďakujem aj za vašu prácu. V ostatných piatich rokoch bojovali sme v rôznych eh, bitkách v rôznych eh, problémoch. Patrím k tým poslancom, ktorí sú skutočne sklamaní po týchto piatich rokoch, pretože sme urobili veľa, parlament urobil veľa na vyriešenie rôznych problémov v oblasti migrácie, utečencov a rada neurobila nič, respektíve takmer nič. A musíme veľmi jasne konštatovať, že migrácia a utečenecká problematika sa stala politická politikom. E, e, snažia sa mnohí z toho vytlcť politický kapitál a vidíme, že problematika migrácie a utečenectva e, sa postarala aj o rozširovanie nenávisných prejavov a to je naozaj veľký problém do budúcnosti. A moja otázka je, či komisia má nejaké plány, ako túto situáciu riešiť a ako primeť členské štáty štáty ku konštruktívnym riešeniam, aby tam neprevládali len emócie a zastrašovanie, keď sa hovorí o utečeneckej a migračnej kríze. Ďakujem. Babra nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisár, za to posledné stretnutie. Je to pre mňa príležitosť, aby som vyjadrila pochybnosti, ktoré mm, nikto nerozptýlil v ostatných rokoch mm, v veci úprimnosti a koherentnosti vyhlásení komisie e, k migrácii. Tu by som rada e, spomenula list, ktorý bol už dnes spomínaný pani generálna riaditeľka poslala Fabrisovi Ledgerimu riaditeľovi e, Frontexu a v tomto liste sa píše, respektíve e, legitimizuje sa pôsobenie v zóne, v ktorej pôsobí Libyská pohraničná pobrežná stráž. Píše sa tam, ako zachraňujú e, migrantov a ako e, sú nasadzovaní zamestnanci pobrežnej heliatky a možno povedať, že sú v tomto smere e, profesionálni. A hovorca komisie povedal, že Ehm, Líbia nie je bezpečnou krajinou, takže medzi e, týmto listom a vyhlásením hovorcu komisie existuje evidentná priepasť a evidentný rozpor. E, chápem, že to nie je to isté hovoriť o bezpečnej krajine a o zóne, v ktorej sa zachraňujú ľudia, ale viem, že vy vo vašich e, návrhoch vychádzate z tohto listu pani generálnej tajomničky a z toho, že je e, legitimné vracať migrantov späť do Líbie, že je to možné. Ako je možné, že v takomto liste, ktorý poslala komisia, sa vôbec nehovorí o podmienkach v táboroch e, detenčných, v ktorých e, žijú migranti. Viete veľmi dobre, čo mám na mysli aj OSN. Túto situáciu kritizuje a to už od roku 2016. A druhá vec, ako takáto zóna v Líbii e, môže byť považovaná za vhodnú štruktúru pre tieto detenčné tábory, keď podľa vás Líbia nie je bezpečnou krajinou. A ako teda tieto tábory možno vôbec považovať za bezpečné? A či môžete e, uverejniť aj ten list, ktorý Fabric mm, Ledgero poslal komisii Pani Paras sa rozhodla, že na to odpovie dlhým podrobným listom a ja by som to všetko, túto komunikáciu chcela vidieť. Chcela by som vidieť aj ten list, ktorý ste dostali od Fabrica Ledgerio. Ďakujem, Katrin Niči, ďakujem pekne, Claude. Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi Eh, za vynikajúcu prácu, ktorá vôbec nebola ľahká v ostatných rokoch. Často sa stretával s našim výborom a tu je to mm, náročné, náročné, pretože sa zaoberáme veľmi chulostivými eh, témami, ktoré sú žiaľ veľmi aktuálne v eh, ostatných dramatických rokoch. Eh, rada by som sa opýtala, vlastne kolegovia tak už eh, urobili, na výsledky vašej práce v oblasti migrácie. Pretože eh, žiaľ, jasne sa tu ukazuje, že existuje deficit solidarity a zodpovednosti členských štátov. A z tohto pohľadu som veľmi prekvapená, keď vidím správu o aktivitách, ktoré plánujete do budúcnosti. Hovoríte napríklad o, dohodách o spolupráci s tretimi krajinami. Pýtam sa, pán komisár, akým spôsobom bude môcť bude teda vôbec možné e, takto posilniť spoluprácu s tretími krajinami, aby sme zvládali efektívnejšie zvládanie tohto javu migrácie, ale predovšetkým, aby sme e, garantovali dodržiavanie základných práv migrantov. A teraz otázka, ktorá sa týka problematiky, ktorá mi leží na srdci, a síce problematika maloletých e, migrantov. Pán komisár, Hovorili ste o pozitívnych dopadoch zmluvy s Tureckom. Podľa rôznych zdrojov a informácií tu stovky detí ešte stále žijú v neadekvátnych a nedôstojných podmienkach v príjmacích centrách. Takže pýtam sa konkrétne, ako komisia podporí napríklad grecké orgány v tomto prípade, aby mohli chrániť eh, tieto maloleté osoby bez sprievodu, aby sa tieto dostali do zariadení, ktoré budú rešpektovať ich potreby. A teraz vo všeobecnosti, ako Európska únia bude môcť zabezpečiť eh, v krajinách, ktoré tieto osoby príjmajú, aby um, naozaj dokázali čeliť vlnám migrantov. Nemyslím teraz len fondy, ale myslím si, aké politiky budú prijaté, aby sme pomáhali týmto krajinám, ktoré nie sú jasne v prvej línii ako krajiny, ktoré príjmajú tieto krajiny. Ďakujem, Anna Gomez, ďakujem, pán komisár. Oh je mi ľúto. Opúšťam parlament po 15 rokoch a um, keď si urobím akúsi inventúru, čo sa v tejto problematike udialo za ostatných 5 rokov, je to uh, veľmi uh, chabé. Mm, treba sa uh, viac snažiť ochranu týchto ľudí a konfrontovať členské štáty aby e, tak robili e, tiež v, ide tu nielen o boj proti nelegálnej migrácii, ale aj o boj proti e, terorizmu. Videli sme nenávisné prejavy, ktoré členské štáty eh, využívajú na stigmatizáciu týchto eh, migrantov. A toto eh, ničí demokraciu, ničí to naše hodnoty. Ja by som si želala, aby komisia skôr teda sa viac snažila konfrontovať členské štáty s touto skutočnosťou. Eh, nič nie je horšie, než eh, pozrieť dnes eh, si ako zástupca komisie hovoril o kriminalizácii ľudí, ktorí zachráňajú, zachráňujú životy utečencov. Toto nie je úloha komisie, to vám musím povedať úplne úprimne. Ďakujem pekne, pán Kierek. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Je koniec volebného obdobia a to je samozrejme príležitosť e, na to, aby sme sa rozlúčili, poďakovali sa, zamysleli sa aj nad zásadnými otázkami a patrí sem napríklad aj otázka, na čo má slúžiť migračná politika. Dozvedáme sa poprvé, že má doplniť demografickú medzeru na trhu práce. To znie veľmi cynicky, pretože to je veľmi instrumentálny vzťah k migrantom, ale tiež k jazyku. Hovoríme o utečenectve, hovoríme teraz eh, aj o trhu práce. A po tretie, vlády členských krajín vedúci predstavitelia komisie, teda samozrejme vieme, že cieľom by malo byť zabezpečiť nové potomstvo, postarať sa nové pokolenie a tu sa dejú určité neprirodzené veci rušenia hraníc. Máme predsa každý svoje domovy, máme svoju rodinu to je otázka kontroly nášho života, súčasti nášho života. V komisii sa niekedy objavujú myšlienky, že ak je migrácia ľudským právom, potom hovoriť o nelegálnej migrácii nedáva zmysel. Myslím si, že to sú extrémne názory eh, mimo racionálnej politiky. A možno, že mm, predmetom politiky eh, má byť eh, naozaj humanitárna pomoc v krízových situáciách situáciách, na tom sa všetci zhodneme, ale ak tomu tak je, potom v žiadnom prípade nie je možné umelo vyvolávať takéto mimoriadne situácie, pretože mimoriadne situácie sú situácie, ktoré nezávisia od našej e, vôle a nemôžeme sa snažiť ich e, takto umelo e, rozmnožovať čím väčší problém máme s migráciou, tým ťažšie je pomôcť a o to viac sa zostruje humanitárna situácia. Môže dôjsť aj k omylom a zostrovaniu eh, obvyklej bežnej politiky. Po všeobecnosti treba povedať, že aby sme sa postarali o budúcnosť Európy, musíme nadvezovať na naše hodnoty, na naše tradície, na našu zodpovednosť za politické aktivity. V tomto výbore tiež končím. Bol to jeden z troch výborov, v ktorých som pracoval a e, je to výbor, e, ktorý som si vybrala až na treťom mieste, ale musím e, napriek tomu povedať, že práve tu sme sa v minulom období zaoberali tými najdôležitejšími problémami a všetkých sa vám chcem poďakovať za spoluprácu. Mám ešte troch prihlásených oslov pani Veržia aj pani Šlen. Poprosím, aby ste boli stručne a potom Eh, dáme pánovi komisárovi možnosť odpovedať najprv Marie Kristín. Merci, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Neviem, či sme odviedli dobrú prácu, avšak treba povedať, že sme mali veľa práce a v tých dvoch mandátoch, kde som mala čest spolupracovať s vami, treba povedať, že tie výsledky nie sú až také dobré. Na rozdiel od toho, čo ste povedali, posilnili sme tú pevnosť Európy, ale nie pre všetkých. Všetky systémy vychádzajú zo systému dobrých migrantov a zlých e, utečencov a nie naopak. Každý rok tu máme 2 milióny a pol migrantov, ktorí prichádzajú do Európy, 3 milióny napríklad za rok 2017 z Ukrajiny a sú príjmaní v Polsku. To sú dobrí migranti hospodárski. A myslím, že toto je jednoducho dosť cynické, keď počujeme niektoré slova. A, takže komu zatvárame dvera a zavierame stále viac tie dvere pred utečencami. A to nefunguje. Nefunguje azylový systém Európe. Nemáme žiadny azylový režim v Európe, ani nebudeme mať azylový režim v Európe pokým členské štáty budú robiť to, čo chcú v tejto oblasti. A toto je vlastne ten problém. Napríklad jedno číslo. 90 ochrany medzinárodnej, ktorá bola poskytnutá zo strany členských štátov, tu dostali ľudia, ktorí došli do stredozemného priestoru, morského priestoru nelegálne tým, že prešli cez Stredozemné more. A toto je vlastne ten problém a preto chceme, aby tu boli humanitárne víza. A čo sa udialo napríklad na úrovni e, tých operácií, ktoré tu máme, sú tu veci, ktoré nefungujú. Takže čo urobíme? Ďalej budeme posilňovať e, tú zónu Saharsku v Líbii. Budeme ďalej porušovať medzinárodné pravidlá. Takže ja jednoducho, treba povedať, nie som spokojná a opustím teda parlament skutočne s takým trpky, s trpkou chuťou, pretože Európska únia nedostála s tým výzvam svetových kríz, ktoré sa odohrávajú práve v oblasti utečenectva. Európska únia príjma jedného z tisícich utečencov, na tisíc obyvateľov a príjmame iba 6 utečencov z celosvetového hľadiska. Pán Avramopoulos, nemôže vám zablahoželať v tejto oblasti. Eli, veľmi stručne. Už nemáme čas. Vážený pán komisár, nemôžem premrhať túto poslednú príležitosť. Chcem sa poďakovať za spoluprácu v ostatných rokoch ale aj za to, že tu máme takú komplexnú históriu spolupráce. Vy ste e, mali veľké nároky, pokiaľ ide o mig- migráciu. Mali sme tu európsku agendu. Skutočne sa to komplexne poňalo, ale nemôžem povedať, že ste pracovali konštantne. Myslím si, že komisia jednoducho musela zobrať na vedomie tie jednotlivé rozpoltenia medzi členskými štátmi. Politika rady a komisie za ostatný čas vlastne sa sústredila iba na to, že sa tie problémy outsourcovali do Turecka, do iných krajín. Nezaznamenali sa pokroky. Už pani Gomež na to poukázala. Boli by sme viac očakávali väčšiu odvahu zo strany komisie na to, aby sa zasadzovala za ochranu tých základných práv. Náš parlament si splnil svoju povinnosť. My všetci sme chceli reformu spoločného azylového systému, ale čo sa stane s Dublinom? Dve tretiny parlamentu vyslali jasný signál občanom a krajinám, podsúhlasili sme reformu, kde sa apeluje na všetky krajiny, aby si odvedli svoju právu, pokiaľ ide o jasné pravidlá a na to, aby sa otvorili legálne možnosti pre azylantov. Ale nepodarilo sa nám dohodnúť, ako by ste chceli štruktúrálne pristupovať k týmto novoprišlým ľuďom, keď tu nie je reforma Dublinu a keď máme zbabelé kraj, e, vlády v krajinách, ktoré napríklad nechajú utečencov na mori 20 dní. Hovorí sa tu o dohodách. Potom tu je ešte ten právnický paradox, že Líbia, Líbiu vnímame ako bezpečnú krajinu a očakáva sa od pohraničnej pobrežnej hriadky, aby zachraňovala ľudí vážený pán komisár. Takže na závere dostanete slovo aj vy. Mali ste tu otázky, nech sa páči, môžete reagovať. Chcel by som sa poďakovať vám všetkým za vaše poznámky a chcem takisto sa poďakovať aj za vašu kritiku, ale niektorí z vás, treba povedať, že nie som tu, nie ste tu iba posledných 5 rokov. Vy viete veľmi dobre, kto pomáhal a kto nepomáhal. Ja som to jasne povedal. Vďaka vám sa podarilo veľa, mohli by sme, boli by sme mohli urobiť ešte viac, ale samozrejme, ale zhodneme sa na tom, že sme neboli podporení nie zo strany členských krajín, ale zo strany vlád niektorých členských krajín. Situácia nebola tak, ako je teraz pred 5 rokmi. Boli tu politické zmeny vo viacerých krajinách, ktoré priniesli nový postoj a museli sme sa s tým vysporiadať. Dovolte mi povedať na úvod pár slov. Keď som prišiel pred 5 rokmi, tak som mal pocit, že som ministrom európskej vlády. Mal som dojem, že komisia bola silnou exekutívnym grémiom, ale tomu tak nie je. Vďaka našej spolupráci sa nám podarilo niečo dosiahnuť. Ale nemali sme tú podporu zo strany niektorých vlád, predovšetkým za ostatné dva roky. Takže ak nie ste spokojní s tým, čo sme urobili, tak prosím vás pekne, buďte úprimní a vyjadrite vašu, vaše sklamanie voči tým, ktorí vytvorili túto neblahú situáciu. Takže chcel by som sa teraz vyjadriť na všetky tie pripomienky, ktoré tu odneli. Sú tu určité spoločné menovatele medzi tými otázkami, ktoré tu boli. Pani Holmajer, ako náhle sa prijala tá zriadi, alebo zriadi pobrežná hliadka, agentúra začne pracovať bezprostredne a verte mi, budeme pripravení, tak ako sme sa rozhodli, aj keď, bude musie, aj keď budeme musieť reštrukturovať. Ale treba povedať, že je to veľký výdobytok. Áno, lutujem, ako som povedal, že tie rokovania ohľadne podmenujúcej návrhu, ohľadne zmeny šengenskej šengenských hraníc, že sa tu dočasne začali kontrolovať medzi štátmi hranice a že sa to nepodarilo završiť ešte v rámci súčasného parlamentu. My sme pripravení začať prácu v tejto oblasti pod, pred, pod fínskym predsedníctvom a vzhľadom na, pred, na potvrdenie pozície parlamentu v prvom čítaní všetky možnosti dovtedy zostávajú otvorené a pokiaľ ide o interné hranice. Komisia ľutuje, že napriek všetkému úsiliu hraničné kontroly pokračujú aj ďalej, pretrvávajú v niektorých interných sekciách hranič, cezhraničných, takže chcel by som pripomenúť, že komisia podporuje, apeluje na členské štáty na to, aby uplatnili primerané kontroly a podporovali to ako alternatívu voči tým eh, cezhraničným kontrolám. Máme konkrétne pravidla v tejto oblasti. Komisia bude ďalej pracovať na tom, aby sme mali Schengen, tak ako sme ho mali predtým, bez toho, aby tu boli nejaké takéto vnútroštátne eh, vnútroeurópske kontroly medzi štátmi. A všetko naše úsilie ide práve týmto smerom. Pani Sipel, spýtali, vyjadrili ste veľmi kritickú, veľmi legitímnu kritiku voči členským štátom, ale ja chcem povedať nie, ja nebudem akceptovať to, že by sme polavili, pokiaľ ide o snahu dosiahnuť politický prelom. My potrebujeme završiť všetky, všetky časti eh, v tejto oblasti, v našej komplexnej politike. Áno, potrebujeme viac Európy, pani Sipel, a v tomto ohľade sme skutočne na rovnakej lodi. Pani Stevens, viac, infor- viac informácií vám k tomu dám. European Borders and Coast Guard has to... Pokiaľ ide o pobrežné hliadky, tam je úlohou, aby sa skutočne všetko dialo v plnej miere v súlade s vnútornými pravidlami to je najvyššie ešte potvrdené aj na úrovni novej legislatívy. Pani Sargentini sa ma spýtala, ale už tu nie je. Takisto som povedal, že sú tu možnosti, ako sa naša legálna migrácia dá ďalej zlepšovať. Pokiaľ ide o Kanadu PNR, ako som povedal a Claude to potvrdil, moje služby vás budú informovať detálne budúci týždeň, už budúci týždeň, pokiaľ ide o ten list. Tento list hovorí už známe veci. Objasňujú sa tam operačné prvky režimu, ktorý je aplikovaný, pokiaľ ide o záchranné aktivity, na, podľa medzinárodného európskeho práva som si istý, že vy ste hovorili o detailoch s pánom Ležerim, ktorý je výkonný riaditeľ pobrežnej hliadky európskej. Pani Ernst, ja by som veľmi rád mal dlhú politickú diskusiu o tom s vami a s vašimi kolegami, pretože Dublin musí byť prijatý. A migrácia a bezpečnosť by nemali byť vykoristované kvôli nejakým mikropolitickým účelom. A pokiaľ ide o situáciu v niektorých záchytných centrách, ja zdieľam to, čo ste povedali, že treba legislatívu skutočne dať na úroveň európskych štandardov, Chcel by som sa poďakovať Petrovi za jeho vynimočnú prácu a odhodlanie, ale takisto už musel odísť. Pani Gomez, stigmatizácia a populizmus skutočne ničia a podkopávajú demokraciu. Bude nám chýbať vaše odhodlanie, v budúcom parlamente, snažte sa vo vašej ďalšej funkcii dať väčšie právomoci komisii. A čo je dôležitá vec, ktorú tu na stole ľudia spomenuli viacerí, napríklad pani Kiniči, organizácie občianskej spoločnosti zohrávali a zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti riešenia migračnej krízy na všetkých úrovniach Európskej únie. Európska komisia opakovane pripomínala, že európske právo nemá za cieľ kriminalizovať humanitárnu pomoc. Hodnotenie balíčka tzv. facilitation package, tam sa preukázali konkrétne dôkazy ohľadne podpory legislatívnej revízie, avšak takisto sa identifikovali možné zlepšenia, predovšetkým pokiaľ ide o jasnosť humanitár, doložky o humanitárnych výnimkách, berúc do úvahy vnímané riziko kriminalizácie humanitárnej pomoci ako jednu z, jeden z hlavných problémov. Komisia začala spolupracovať s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a s agentúrou pre základné práva. Mali sme zasadnutie v máji roku 2018 a pokračujeme ďalej v tom, že chceme, aby občianske organizácie e, zdieľali s nami všetky potrebné informácie v tejto oblasti. Pani Veržia, nie, my nezatvárame dvere a nezatvoríme dvere pred utečencami. E, budeme naďalej podporovať práve e, reinštaláciu, premiesňovanie. Ale ako ste povedali, ja som to už jednoducho povedal, potrebujeme završiť naše politiky práve na úrovni reformy azylu. Ja už som povedal na úvod viac kritických pripomienok, ktoré boli na adresu členských štátov. Dovolte mi povedať, vzhľadom na tú tie skúsenosti, ktoré sa mi podarilo zozbierať za ostatné roky, súhlasím s tou kritikou, s časťou ale nezabúdajme na to, že čo sa nám podarilo dosiahnuť. Čo sa dosiahlo? Čo sme dosiahli spoločne, práve pokiaľ ide o otázku spolupráce medzi parlamentom a komisiou za ostatného 4,5 roka. Nezabúdajme na to, koľko zmien sme naš, zaznamenali v teréne Pamätáme si, že akáto situácia bola pred 5 rokmi a už sa zlepšila. Uviedol som vám viaceré čísla a fakty v úvodných slovách, nebudem to tu teraz opakovať. Nezabúdajme teda na to, že my sme veľmi vážnu bezpečnostnú a migračnú krízu pretavili do takej formy, že sme zabezpečili to, aby Európa lepšie riešila a manažovala budúce problémy. Takže v budúcnosti budeme sa snažiť o završenie spoločného komplexného európskeho migračného a bezpečnostného systému. Predtým, než ukončím svoj príhovor, chcel by som sa poďakovať za našu spoluprácu. Uvedomujem si, že sú tu rôzne ideologické prístupy, ale naša politika vychádza z pragmatizmu. Ak by sme neboli spravili to, čo sa nám podarilo dosiahnuť, tak by sme boli v kríze a už nie sme v kríze. To, že naše návrhy podporili a prijali všetky členské štáty, a ak by sme boli prijali všetky, tak by sme boli ešte lepšie pripravení do budúcnosti. Či sa nám to páči alebo nie, migrácia tu bude s nami veľa rokov a my nevieme, že čo budúcnosť nám prinesie. A vlastne našou snahou bolo prijať stratégiu, ktorá bude odolná aj do budúcnosti. A posledná pripomienka je, viem, že tá situácia bude ťažšia v budúcnosti, a neviem, či parlament v novej formácii bude vôbec v stave spolupracovať v rovnakom duchu, v duchu dôvery s novou komisiou. Takže ja príjmam niektoré, niektoré z tých vašich kritických pripomienok, v tom zmysle, že sme sa zhodli na tom, že sa nám mohlo podariť dosiahnuť viac, ale ja som si istý, že Tí, čo nás kritizujú, budú jednoducho lutovať v budúcnosti to, že táto komisia tu už nebude. Pamätajte na moje slava a snažte sa čo možno najviac, aby sme obhajovali tie politiky, ktoré sme prijali. Predovšetkým chránte tie hodnoty a princípy, na základe ktorých boli naša, bola naša politika budovaná. Toto je tá naša zdieľaná budúcnosť zodpovednosť, aby sme skutočne spolupracovali v budúcnosti. Posledné 4,5 roky to tak bolo. Vychádzali sme zo zodpovednosti z tých našich spoločných hodnot, ktoré veríme a tieto sú momentálne ohrozované a budú ešte viac ohrozené v rokoch, ktoré nastanú. Ďakujem pekne za vašu podporu, ďakujem pekne za to, čo ste urobili za všetky tieto roky a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami čo možno najdlhšie, pokým tu budete, teda ešte tých ďalších 4, tých ďalšie 4 mesiace. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Barbara? Ja by som chcela povedať, že som nedostala odpoveď na otázku, či Líbia je bezpečnou krajinou pre vyloďovanie utečencov alebo nie. No poviem vám to. Teraz. Situácia v Líbii pani Spinelli je chaotická nemáme pevné partnerstvo s touto krajinou, pretože naši nápro, naše náprotivky sú veľmi slabé. A vďaka príspevku vašej krajiny, Talianska, sa nám podarilo aspoň spolupracovať teda s legitímnou vládou, ale nestačí to. Líbia je rajom pre pašerákov a priekupníkov a tie obrázky, ktoré, fotky, ktoré dostávame z tejto krajiny, to je jednoducho hanebné. Ale my sme urobili, čo sme mohli. Spolupracujeme s IOM a UNHCR. Oni tam sú, naši ľudia tam sú. My sme vyškolili líbyjské pobrežné hliadky a veľa ľudí sa nám podarilo zachrániť, ale bohužiaľ tá situácia je ešte stále zlá. Toto je to, čo vám môžem povedať. Vy viete, že ja som ten, ktorý navštívil Tripolis Nestretol som sa tam so žiadnym z poslancov. Choďte sa tam pozrieť, aká tá situácia tam je. A my sa musíme na to sústrediť, ako zachraňovať životy, ako chrániť všetkých týchto zúfalých ľudí na to, aby sa mohli vrátiť domov na základe spolupráce s Nigériou a susednými krajinami ale vy viete ako Talianka lepšie než ja, pretože ste mali vždy dobré poznatky ohľadne situácie v Líbii za posledné 4 stovky rokov, že čo sa tam deje. Naša priorita je zachraňovať životy, je chrániť tých, tých najzraniteľnejších a zabezpečiť im potrebné humanitárne formy pomoci. Robíme to na základe spolupráce s medzinárodnými organizáciami. Sme tam, poznáme situáciu, dúfajme, že stabilita bude nastolená v tejto krajine, pretože pokým tá situácia bude nestabilná, tak ako to je teraz, to je jednoducho povinnosť medzinárodného spoločenstva. Ak by to bolo bývalo našou úlohou ako Európskej komisie, boli by sme to urobili, ale medzinárodné spoločenstvo má veľkú zodpovednosť, pokiaľ ide o Líbiu musí využiť všetky prostriedky na to, aby sa vniesla stabilita do tohto regiónu. My nevyriešime tieto problémy tu, ale musíme byť úprimní, keď hovoríme takto interne medzi sebou. Dobre, nebolo by to líbe, keby sme to nezakončili najkomplikovanejšou, najkritickejšou témou. Takže ďakujem kolegovia za to, že ste zorganizovali takýto klasický finish. Barbara Sinelli urobila Naozaj je toho veľa, ale nezodpovedá za 4 storočia talianského útlaku dnešnej Líbie, vrátane rímskeho impéria. No, urobila pár dobrých vecí. Aj ja som bol v Líbii, pán komisár. Naozaj eh, je to také typické, že končíme týmto. Ako sme už spomínali, osobne e, si to asi viedeli lepšie než ja. Všetci sme e, to teda za tých 5 rokov e, preberali. A nevieme, čo nás čaká v ďalšej komisii. Všetci vieme, že e, sa to môže ešte zhoršiť, tak ako sa oberajú členské štáty. Čiže osobne som chcel poďakovať všetkým členom, chcem poďakovať vám za spoluprácu ako som povedal na začiatku, je to naozaj, máme za sebou rekordný počet spisov. Najviac ste pracovali na našich trialogoch. Dobre, takže týmto by sme to zavreli. Samozrejme, berú zdové všetky tie politické diskusie, ktoré sme mali. Niekedy myslím si, že ste si to aj vychutnali e, tajne. To som si všimol. To je možno trošku znepokojujúce. prečo vlastne vy by ste nemali mať nejaké to záverečné slovo. No, ešte vám niečo poviem. Než som sem dnes prišiel, pozrel som sa na to, čo som povedal, keď som reagoval na vaše otázky pred 4,5 rokmi na hearingu. No, môžem povedať, že som splnil všetky svoje záväzky, pokiaľ ide o moju pôvodnú prezentáciu pred vami Takže moje svedomie je čisté, ale myslím si, že môžeme v budúcnosti robiť ešte viac. Avšak mojou prioritou je e, dodržiavať tie hodnoty, chrániť tie hodnoty, na ktorých je vybudovaná Európska únia. Predseda obe si boli ku nám veľmi, veľmi zdvorili. Ďakujem aj vášmu týmu, Sofii a kolegom, ktorí tu boli Ďakujem pekne, pán komisár, a ďakujem kolegovia za všetky otázky, vrátane otázky pre, teda za kolegov, ktorí tu nemohli byť. Áno, všetci máme teraz veľmi nabitý program. Ďakujem a veľa šťastia so všetkým do budúcnosti. Ďaká, ďaká. Eh, Kolegyňa a kolegovia, máme ešte jeden bod, ktorý síce začína trošku neskôr, ale je dôležité, aby sme to urobili. Žiadali to koordinátori. A je to výmena z názorov s Kirom Mikirnom, ktorý je hovorcom eh, kampane Time for Truth. Kieran, keby sa mohol prísť. No a vysvetlím, že koordinátori sa rozhodli, že si vypočujeme pána Kiera k tejto iniciatíve, ktorá eh, sa spustila v Severnom Írsku. Eh, teda eh, je to dedičstvo konfliktu. Z minulosti predstaví nám teda kampaň a ciele. Je to síce taký trošku neskorý začiatok. Very Srdečne vás tu vítam, nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem výboru, že ma pozval na výmenu názorov. Veľmi si to vážim. Máme teda možnosť získať aj medzinárodnú podporu našej kampanii. Po tom, čo sa predstavím, predstavím našu prácu na Time for Truth. E, ponúknem výboru pohľad na rodiny, ktoré boli zranené v tomto konflikte Chcem poskytnúť aktuálnu informáciu o tom, čo sa momentálne v Severnom deje a osvetlím niekoľko kľúčových eh, právnych prípadov nedávnych. Európsky výbor mm, ministrov sa samozrejme vyjadrilo k nedostatku pohybu zo strany britských orgánov. Ak by ste mali nejaké otázky, pokúsim sa ich čo najlepšie zodpovedať mene tých rodín. Volám sa Kieran McGarge a som synom Kathleen a Johna. Kathleen bola v roku 1971 eh, s eh, účasťou eh, masakru v jednom bare. Aj môj starý otec bol zranený, ale teda prežil to. Bomby tam uložili eh, páchatelia, ktorí boli za eh, britskú stranu. Porušujú sa teda základné ľudské práva nevinných civilistov v tomto bare. Snažili sa všetkých eh, kriminalizovať, teda aj mojich starých rodičov. My sme ako rodiny bojovali viac než dve generácie za očistenie ich mena a naše úsilie to dnes pretrváva. Takisto som zakladateľom a riaditeľom eh, charitatívnej organizácie Legacy and Research, ktorú financuje eh, program EU a zasadzujeme sa za obete a preživších takýchto útokov a som tiež hovorcom kampane Time for Truth. Kampaň Time for Truth vznikla v začiatkom roku 2018 založili ju rodiny, ktoré prišli o niekoho počas konfliktu na vzájomnú podporu, aby ich hlasy nezostali nevypočuté. Spojila nás spojná, spoločná skúsenosť, boli sme zranení zlyhaním britského štátu v Severnom Írsku a Británii a na Írskom ostrove. Každý má svoj podiel viny, ale Britské orgány nesplnili svoju povinnosť voči svojim občanom. Nemala by byť žiadna hierarchia obeti, všetci by sme mali byť v očiach zákona si rovní. Naše rodiny sú presvedčené, že spoločne sme silnejší, keď budeme viesť kampaň ako jeden. Máme tri zásadné ciele, ktoré budú prínosné pre všetky e, rodiny. Jednak žiadame implementáciu Eh, dohody Sovereign House a mechanizmov na zvládanie e, histórie. Strany sa na tom už dohodli tak na severe, ako aj britskej a mm, írskej vláde. Je to už z roku 2014 a napriek tomu dnes tu ešte nič nemáme. Medzičasom žiadame druhá vec, riadne financovanie systému e, súdneho e, vyšetrovania, ako to spomínal náš e, predseda Najvyššieho súdu vo svojom 5-ročnom pláne a po tretie žiadame riadne prostriedky na úrad policajného ombudsmana. To sú naše hlavné cesty, ako by sme sa mohli dopracovať k pravde, spravodlivosti na základe implementácie dohody zo Stormhouse Máme podporu lokálnej komunity, e, začali sme túto kampaň za pravdu. Vo februári 2018 7 tisíc ľudí vyšlo s nami do ulic Belfastu z celého Severného Irska aj z ďalších oblastí na pochod za pravdu. Rodiny potom pomohli vyzbierať takmer 15 tisíc zo 17 tisíc odpovedí z úradov, konzultácií a tak ďalej. To bolo do oktobra 2018. Od decembra do februára tohto roku sme zozbierali tisíce podpisov a prejavu podpory našich troch jednotuchých cieľov. Máme podporné uh, eh, úrad, teda, miesta a, a, a orgány teda sú stále E, nepoddajné. Vďaka Martine Anderson, ktorá je členkou Európskeho parlamentu, sme mo- no, mohli naši zastupcovia navštíviť tak Štrasburg a Brusel, aby informovali poslancov o našej situácii. 6 mesiacov od konca konzultácie úradu Severného Írska nebola dodaná žiadna odpoveď britských orgánov. Org- orgány mi povedali, že to do januára bude predložené. Minulý týždeň sme počuli, že ešte pár týždňov si počkáme, ale zatiaľ nemáme žiadny definitívny dátum. Ďalšie e, odloženie, takéto obavy tu sú. Britský minister pre e, Severné Írsko sa takto vyjadril. E, Karen Bradley, tento minister, sa takto otvorene vyjadril v parlamente a povedal, že takmer 9, viac než 90 zabití v, v tých konfliktných časoch je na úkor teroristov menej než 10 za ktoré zodpovedajú vojaci a policia, to neboli zločiny. To boli ľudia, ktorí konali na povel a plnili si svoju povinnosť dôstojným, primeraným spôsobom. Karen Bradley eh, sa vyjadril veľmi urážlivo a spôsobil veľký smutok eh, našim rodinám, najmä eh, tým, ktoré prišli o deti E, rukami britských vojakov alebo zlyhaním britského štátu. Bolo to fakticky nesprávne, aj keď to dementoval do 24 hodín, ale tá škoda už nastala. Gavin Williamson potom tvrdil, že predstaví legislatívu, ktorá bude chrániť bývalých príslušníkov britských ozbrojených síl e, pred stíhaním e, za takéto násadenia, aj keď amnestia pre štátne síly nebola súčasťou konzultácií, na ktoré sme odpovedali. To všetko sa udialo v čase, kedy rodiny v Belfaste bojovali za pravdu. Takmer 48 eh, rokov potom, čo 11 z nich boli zabití britskými vojakmi. Potom masaker v Derry. Eh, počuli sme, že žiadny britský vojak nebude Eh, obvinený z eh, zabitia 14 eh, Írov v roku 1972. Bolo to 14 neozbrojených občanov, ktorí tam zahynuli. Akákoľvek snaha zaviesť nejakú amnestiu na tieto ozbrojené síly, to je podkopávanie dohody zo Stormhouse. Za posledných 24 hodín vláda akoby od toho odstúpila, ale už škoda sa udiala. Európsky ministerský výbor prijal rozhodnutie, e, že chce e, e, príjmať britskú vládu, aby teda dostala svoje zodpovednosti. Treba dokončiť vyšetrovanie a takisto stíhanie proti teda zabiekom v tomto prípade pred 4 rokmi sa niečo dohodlo, že sa vytvoria inštitúcie podľa dohodovoru i zo Stomhouse a zatiaľ sa nič neudialo, čo je absolútne neprístupné a nie je možné to ďalej odkladať, kým nebude prístup e, k systému, aby sa mohol riadne vyšetriť zabitie ich rodinných príslušníkov. Posledné týždne ukazujú neschopnosť britskej vlády zvládať eh, dedičstvo Severného Írska. Mm, dva nedávne súdne prípady osvetľujú toto porušovanie ľudských práv. Najvyšší súd rozhodol, že britský štát ešte stále musí zabezpečiť riadne vyšetrenie e, zabiť vraždy e, ľudskoprávneho aktivistu v Írsku. E, potom Americký štát zlyhal v zmysle článku 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach poskytnúť férové a e, včasné vyšetrenie vraždy pred 30 rokmi. Ešte pred pár týždňami v prípade, na ktorom sa ja veľmi podielam, e, rodina Jean Smith Campbell, e, tam bolo veľmi dôležité rozhodnutie, Jean bola mat, slobodná matka, civilistka, ktorá bola zastrelená z absolútne nulového dôvodu v januári 1972 a jej rodine povedali, že ju zabili vojaci z Irskej republikánskej armády, ale našli sa dôkazy, že ju zabila britská armáda a reakčná sila, čo je vlastne nelegálna britská armáda, špeciálna jednotka, ktorá za sebou zanechala stopy mŕtvych civilistov a zranených civilistov v začiatkom 70. rokov v Severnom Írsku. Odvolací súd v Belfaste rozhodol, že LIB nemá praktickú nezávislosť na uh, vyšetrenie zmysle článku 2, vyšetrenie vraždy Jean a takisto musí ešte mm, realizovať akékoľvek vyšetrenie. Neurobili to ani počas tých štyroch rokov, kedy sa rodina odvoláva proti štátu. E, súd teraz nariadil, aby sa urobilo vyšetrovanie čo najrychlejšie v článku 2, aby to urobil nezávislý s tým vyšetrovateľov. Má to ďaleko siahle dôsledky na mnohé naše prípady a kampane Mnohé z našich rodín nikdy neverili PS a keď preberali tieto prípady dedičstva, treba sa opäť pozrieť na to, prečo sa nedodržiavajú požiadavky dohodu so Stomhouse. Okrem toho som presvedčený, že stratégia britského štátu a PSNI bola konsistentná, idú e, teda tým, že popierajú a nepriznávajú akékoľvek pochybenie, potom odkladajú, zdržujú akékoľvek vyšetrenie pravdy a dúfajú, že kampaň, tí, ktorí vedia, vedú tú kampaň, tí jednoducho zomru a e, prestane ich to baviť Britské orgány odmietajú predložiť doklady aj vlastným súdom a ombudsmanovi. Bol tu, bola tu masívna databáza informácií pred desiatimi rokmi a potom sa to strátilo a potom sa opäť objavili kľúčové dôkazy súvisiace so štátnymi agentmi, ktorí boli zúčastnení na vraždách civilistov napríklad aj v roku 1992 Objavili sa rôzne dôkazy, milióny spisov sa, súviseli s tým konfliktom. Obávam sa, minulý rok o februári tiež bol veľký požiar, ktorý zničil spisy súvisiace s operáciami britskej armády v Severnom Írsku. Takže mali by sme mať novú policajnú dispenzáciu aby sme sa nestali obeťou tejto novej politiky. Mnohí rodiny príslušnosti naozaj, príslušníci naozaj neveria, neveria e, policii a žiadame a potrebujeme implementáciu dohodu, dohovoru zo Stormhouse a takisto potrebujeme policajného ombudsmana v Severnom Írsku, naše rodiny sú opäť na frontovej línii a sú tie prvé, ktoré trpia v dôsledku zlyhania britského štátu zvládať vlastne uh, z minulosti. Nemajú akoby ani len nádej na pravdu a na spravodlivosť a to je dokazom toho, čo robí britský štát. Na záver, pán predseda, chcem ešte požiadať o uznesenie k tejto kampani Time for Truth